Ja navrhujem jednu zmenu. Náš kolega Alfonsi musí o 16. odísť. A preto by som po oznámeniach predsedu začal bodom 10, pretože kvôli legálnym termínom a tak ďalej nemáme čas eh, zrevidovať, pozrieť správu, ale Pán kolega nám môže dať aspoň také hlavné línie tejto správy, takže začneme desiatkou po oznámeniach predsedu a potom naša kolegyňa Monika Holmajerová ešte v sále nie je. Pred, min- pred pár minútami som sa s ňou rozprával, ale predložíme na zajtra ráno jej návrh správy to je číslo 17 o politike nehnuteľnosti, pretože budeme diskutovať o budove pre ESVČ. To je politicky veľmi dôležitá téma, má aj veľké rozpočtové dopady. A generálny tajomník ESVČ oznámil, že je samozrejme k dispozícii nášmu parlamentnému výboru a ja som ho pozval, aby prišiel medzi nás, je to jeden z našich blízkych spolupracovníkov a bude lepšie, aby sme sa zajtra ráno venovali tomu bodu 17, ale poviem to ešte raz, keď tu bude pani Holmajerová, pretože bez jej súhlasu to nemôžeme urobiť. A tiež mi povedali, áno, vidím, vidím, že kolega Godmanis, ale ešte tu nie je, by si tiež želal e, venovať sa dnes po obede body 14 a 15, aby sme prebrali. Tak sa to budeme snažiť urobiť. Pán Hartong k programu. Máte nejakú poznámku? Voorzitter, ik heb een eenvoudige vraag. Ik mis een aantal stukken eh, die op de... Áno, pán predseda. Nemáme dokumenty, ktoré sú ale v programe a ja by som rád vystúpil a aj vyjadril svoj názor, ale keď neviem o čom, ako, na základe akých podkladov, tak nemôžem. No máte pravdu. Ja vychádzam z Kobu News. Možno požiadam niekoho zo sekretariatu, aby išiel za pánom Artongom, aby sme videli, aké dokumenty chýbajú, aby sme sa uistili, že každý má svoje dokumenty pán Jose Luis, náš generál, pán generálny tajomník čo je pán Pierre Vimon a pán Sullivan je výkonným riaditeľom. Ja sa ospravedlňujem za tento hrozný omyl. Nemáme žiadne ďalšie poznámky, takže takto príjmame program oznámenia predsedu. Koordinátori sa stretli minulý týždeň a rozhodli menovať Francesku Balzani ako hlavnú spravodajkyňu pre rozpočet na rok 2012 oddiel 3 a ja by som požiadal o potlesk pre toto menovanie. Francesca, novú... Francesca, vkladáme do vás veľkú nádej aj dôveru a želáme vám veľa šťastia. A za neprítomnosti, keď tu e, nebol pán Jose Manuel Fernández, je, bude spravodajcom pre ostatné inštitúcie a teda aj toho poprosím, aby ste potleskom pozdravili a potvrdili. A jemu želáme veľa šťastia, takže to bude Stredomorie, ktoré bude mať na starosti rozpočet za rok 2012. Po Severnej Európe alebo no, strednej. G 2011. Dobre, ďalšie menovania sa rozhodli Reimerberge bude spravodajcom pre rôzne témy Fondu Solidarity, pani Gresle, finančné nariadenie, Sidonie Jandrevská pre opravný rozpočet 2011, číslo 1 2011, Aniensen, budúcnosť e, rozpočtu rozvojovej pomoci, to je stanovisko a dve stanoviska o rybolove, ktoré sme predložili aj pánovi Alfonsimu, o tom budeme za chvíľu hovoriť E, dodávam, že jednomyselne koordinátori ma povedli takou misiou, aby som požiadal Reimera BGho, aby znovu prevzal zodpovednosť za správu o legislatívnom balíčku, o Lisabonskom legislatívnom balíčku a po e, dlhých rokovaniach a horko ťažko som Reimera teda prehovoril, aby prijal túto zodpovednosť. E, je to mm, veľmi Pekné gesto, dňoho my ti gratulujeme a tlieskame a to je jasné, že my ti úplne dôverujeme. Navzájom sme sa trošku popodpichovali, e, tak ako veci prebiehali v decembri. Na konci roka sme boli všetci unavení, ale teraz e, začíname od znova s novými základmi, ale so starým spravodajcom a takto budeme mať príležitosť dať aj jemu slovo k tomuto významnému bodu. Ďalšie oznámenie. Využil som príležitosť. Dostal som pozvanie od francúzského veľvyslanca vo Varšave, aby som sa zúčastnil konferencii o budúcnosti európskych financií a aby som sa stretol s polskými orgánmi. Takže bude tá konferencia o budúcnosti európskych financií a bol som teda, zúčastnil som, som s nej aj s pánom Levandovským, s pani Danitou Hübnerovou. Boli tam aj poslancovia Nemeckého Bundestagu e, z výboru pre európske záležitosti. A stretol som sa tiež s ministrom financí, s Jašekom Rostovským, ktorý bude predsedom Rady ministrov a s ním budeme rokovať o rozpočte za rok 2012. Ministerka pre regionálnu spoluprácu a záležitosti a tiež s ministrom, polským ministrom pre európske záležitosti, ktorý je veľmi úzkým spolupracovníkom predsedu vlády a v polskom systéme je koordinátorom vo vláde a je dokonca dôležitejší než eh, funkcia podpredsedu vlády tak pán Dojglievič, pán predseda, sa ospravedlňuje za výslovnosť. A boli už veľmi informovaní o európskych témach, o našich témach a pripravovali sa na toto rokovanie. A pani predsedníčka výboru Šure už sa pripravovali aj na otvorenie diskusie o finančných perspektívach aj o vlastných zdrojoch a samozrejme aj o návrhu rozpočtu na rok 2012. Pri tej príležitosti som sa dozvedel, a maďarskí ministri mi to dnes ráno potvrdili, že finančný výhľad sa bude robiť e, na rade pre verejné a pre všeobecné záležitosti, nie v ECOFINE. Teda finančný výhľad sa bude robiť na Rade pre všeobecné záležitosti. My sme to už tušili, ale teraz nám to oficiálne potvrdili. Dobre. No, keď je tomu tak, ďalšie body a jazyky k dispozícii máte v Kobu News, web streaming funguje, máte viacero zápisníc z predchádzajúcich skôdzí, a ak do konca schôdze nebudete mať pripomienky k týmto zápisniciam, tak ich budeme považovať za schválené. A navrhujem, aby sme hneď dali slovo pánovi Alfonsimu k bodu 10. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste súhlasili s tým, že trochu pozmeníte harmonogram tejto schôdze, pretože musím ísť do výboru regia to čo najskôr. Takže po tomto vystúpení vás hneď opustím. Ide o stanovisko nášho výboru k protokolu spolupráce s komorami a gestorským výborom je výbor pre rybolov. Ide o tému, ktorá je skromná alebo veľmi skromná, pokiaľ ide o finančné záležitosti, lebo ide len o 2 milióny eur na 3 roky a je tam podobné stanovisko ako v Šalamúnových ostrovoch. Táto dohoda existuje už niekoľko rokov, má vypršala 31. decembra 2010 a protokol, o ktorom vypracovávame stanovisko, je už platný. Takže je to len stanovisko, aby sme schválili to, alebo teda nás požiadali o to potvrdenie. Vieme, aké sú dôvody tohto postupu, ktorý je trošku neobyčajný. E, k obsahu nový postup robí, že nemôžeme predkladať pozmenujúce návrhy. Môžeme ho buď schváliť alebo zamietnúť. My ho môžeme podporiť e, z viacerých dôvodov. My chceme oblasť Komorských ostrovov podporovať, chceme s nimi spolupracovať a máme dôvody a to, čo som povedal aj o Šalamúnových ostrovoch. Chceme, aby výbor pre rybolov, kde sa teda venuje obom týmto správam, Takže aby sme hovorili o tejto politike aj o týchto protokoloch o spolupráci spolu, aby sme ich schválili. Très bien. Výborne. Ďakujem pekne. Eder, Gordia Saval, ďakujem, pán predseda. Požiadala som o slovo nie preto, že by som chcela vystúpiť v mojom vlastnom mene, ale preto, že pani Estel Grelie, ktorá je koordinátorkou a tieňovou za nás pre túto správu nie je to a preto ma požiadala, aby som v jej mene urobila malé vystúpenie. Dala mi to napísané a aby som nezabudla na niečo, čo by ona chcela, bola bývalá, chcela povedať, tak, tak to urobím po francúzsky a prečítam to. Eh, Eider, excusez-moi, on me dit qu'il y a des problèmes de traduction ah, en français ah, Je vais faire en français donc. <laughs> non, non, non. Si c'est en français, c'est... Uh, hovorí sa, niekto povedal, že sú problémy s tlmočením. Nie, všetko je v poriadku? Dobre. Urobím vyhlásenie. Nie, pošvaní, ale ja to urobím po francúzsky, hovorí pani poslankyňa, pretože to mám napísané po francúzsky, aby som nič nedodala alebo niečo nevynechala. Pani Relie by rada zdôraznila nový charakter tejto dohody a je dôležité aj pre rozvojovú pomoc, aj pre rybolovné zdroje Predchádzajúca zmluva upresňovala len percentá. Nástojí na potrebe vyhodnotenia týchto dohôd o rybolove a aby sa tieto hodnotiace zmluvy postupovali komisii aj parlamente, čo sa nevždy robilo. Dostali sme doteraz len rezume od komisie. Sú to veľmi vzácne informácie o tom, aby sme vedeli, ako sa využívajú európske fondy Rozpočet pre rozvojovú pomoc, ktorý bol udelený, boli tam nejaké problémy. Nedostatočne sa využil a to práve preto, že na Komorských ostrovoch je nedostatočná administratívna príprava a tak ďalej. Ale cieľom nie je kritizovať tieto ťažkosti, ale aby sme pre budúcu dohodu boli pozorní. To je to, čo chcela povedať kolegyňa a to som povedala ja miesto nej. Gracias, Ďakujem pekne, Eider, po španielsky. Pán Aglund. Yes, Chairman, allow me briefly. Ďakujem, eh, pán predsedajúci. Ja som podpredsedom eh, výboru pre rybolov. Eh, myslím si, že to, čo povedala pani Grerie a celkovo postoj zaujatý spravodajcom nasmerovaný e, tak, aby sme diskutovali o budúcnosti týchto dohod o partnerstve e, napriek tomu, že tá dohoda, ktorú v tejto chvíli preberáme, je malého rozsahu, ale tá ekonomická zodpovednosť, ktorá s tým súvisí, je veľká. Uh, a musíme si uvedomiť, že sú veľké problémy vo všetkých tých dohodách o, o rybolove, nielen z ekonomického hľadiska, ale predovšetkým z toho e, etického hľadiska. Treba si uvedomiť, že pri uzatváraní hospodárskych dohod treba ich dodržiavať Často však kritéria zakotvené v dohodách nie sú e, e, plnené. E, súvisí to aj s dohodou o, o, s, so Šalmonskými ostrovmi. Ja som bol aj v delegácii, ktorá navštívila Mauretániu. To je najväčšia spomedzi dohod. Aj tam sú kritériá na základe ktorých majú byť vyplácané e, prostriedky a tie peniaze sú uvoľňované napriek tomu, že kritéria nie sú vždy plnené. Musíme si uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí e, a mm, e, Výbor pre rybolov by taktiež uvítal aj na pôde tohto výboru pre rozpočet takú širšiu diskusiu, ktorá by pojala tú tému komplexne. No a v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca sa bude tým potrebné veno- zaoberať a domnievam sa, že mnohé iné politické skupiny zdieľajú ten názor, ktorý som práve prezentoval. Ďakujem všetkým kolegom. Takže ako navrhuje spravodajca, ako to potvrdzuje pán Haglund, je tu potreba, aby sme spolupracovali medzi delegáciami oboch výborov pre rybolov aj pre rozpočet. A tak ako sme tu už urobili aj za FETom v minulosti, tak ako to robíme aj v prípade fondu prispôsobenia sa globalizácii s výborom EMPL, je potrebné, aby sme sa pravidelne, možno raz za rok alebo častejšie, aby sme mali spoločné stretnutia aby sme si vymenili názory, stanoviska a dohodli sa na spoločnej doktrine, pretože vidíme, že keď sa venujeme nejakej takejto téme, tak sme povinní, musíme mať, musíme mať jednoducho rovnaké stanovisko medzi týmito výbormi. Samozrejme, náš výbor môže síce sa vyjadriť niečomu, ale dobre, ja súhlasím s tým princípom, aby sme spolupracovali a uvidíme, ako sa to v praxi bude realizovať. Dohodneme sa medzi predsedami. K správe pána Alfonsiho o niekoľko dní bude k dispozícii v písomnej forobe najprv po francúzsky a potom v ďalších 22 jazykoch únie. A mali by sme Deadline na pozmenujúce návrhy na 15. februára na obed o 12. Takže budete mať trochu času. Samozrejme, ak dostanete správu niekoľko dní vopred alebo skôr, žiadne poznámky. Pán Alfonsi je spokojný. Ešte pán Hartong. Ďakujem za slovo. Eh, ja by som sa chcel vyjadriť eh, k navrhovanému postupu. Eh, výbor pre rybolov si vyžiadal stanovisko rozpočtového výboru a v podstate aj nebudem mať šancu vypracovať nejaký komplexné, komplexnú podobu stanoviska. Viac menej budeme mať priestor na to, aby sme vyjadrili za alebo proti a som proti tomu. Milá kolegyňa, takýto je postup. Vo všeobecnosti vždy, keď je nejaká medzinárodná dohoda, Predkladá sa na schválenie legislatívnemu orgánu, ale je to bloková dohoda, je to postup, proces ratifikácie, alebo súhlasíme s obsahom dohody a vtedy povieme áno alebo nesúhlasíme a vtedy povieme nie. Ale nemôžeme ratifikovať parlamentom takúto medzinárodnú dohodu. Samozrejme, sme trošku v nepríjemnej situácii, ale to je pravidlo medzinárodných dohod, či už ide o obchodnú dohodu, či ide o dohodu pre rozvojovú pomoc, alebo či ide o zdieľanie hospodárskych alebo ekonomických zdrojov, alebo či ide o diplomatickú dohodu a tak ďalej. Ďakujem pán Alfonsi. A teda ideme k bodu 5 programu a dáme slovo našej novej spravodajkyni Franceske Balcany. Ona už minulý týždeň nám mohla dať prvé orientácie, svoje prvé úvahy o príprave prác rozpočtu na rok 2012. A teraz urobí prvú prezentáciu pred našim výborom. Nech sa páči, Frančeska, máš slovo. Grazie, presidente. Grazie. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom. Tento rok rozpočtové e, konanie sa rozbieha v pomerne e, zvláštnom čase. Je to paralelne s otvorením prvého európskeho semestra. E, Európsky semester je takou novinkou, ktorá vznikla v roku 2010. V roku 2010 sa znova otvorili rokovania o pakte rastu a stability. E, takisto sa objavili podnety preto, aby sme až prekopali politiky, ktoré vládli Európskej únii e, niekoľko desaťročí. Okrem toho sme sa zaoberali dlhami, deficitmi bežných účtov a tak ďalej. No a a Európska únia dospela k názoru, že treba mať silnú, silné ekonomické riadenie a správu, economic governance. A to vlastne vzýšlo z e, otrasov E, ktoré zažívalo euro počas ostatného roku. A k tejto otázke sme prijali dôležité uznesenie v júli 2010. Potrebujeme nástroj pre e, hospodárske riadenie nielen kvôli stabilite EÚ do budúcnosti, ale aj kvôli tomu, aby sme položili platformu pre politiky, ktoré koncipujeme a s e, víziou do budúcnosti a majú byť to trvalo udržateľné smerovania. Ako som povedala, táto myšlienka myšlienka vznikla paralelne k myšlienke európskeho semestra a je tu aj dôležitá inštitucionálna väzba, väzba medzi e, e, aktivitami v prípade e, rozpočtu na rok 2012 a takisto aj otázka súvisiaca vlastne s tým, čo sa robí na národnej úrovni. To skutočne znamená veľa vyvíjaného úsilia, ktoré by mali priniesť záruky E, ja si spomínam vynikajúcu prácu e, predsedajúce ohľadom financovania stratégie e, Európa 2020. Z tejto stratégie nám vyplynulo, že okrem väčšieho objemu finančných zdrojov musíme viac akcentovať synergiu medzi jednotlivými prvkami. A to je veľmi dôležitá myšlienka a mala by byť smerodajná aj pri E, ďalších krokov, ktoré podnikneme. E, myslíme si, že posledné e, rozpočtové konanie bolo poznačené obmedzeniami, kráteniami a jednoducho takým balíkom zvýšenej hospodárnosti. Ekonomické riadenie a správa sú teda veľmi dôležitým eh, nástrojom a preto ten rozpočet na rok 2012 je čím si okolo, oveľa viac ako len samotný rozpočet, pretože to odštartuje eh, tú eh, skutočnú podstatnú formu európskeho riadenia správy v podstate nepôjde o, o, o ciele a zámery jednotlivých členských štátov alebo e, len komisie, len rady alebo parlamentu, každý e, segregovanie. Pôjde o to, e, ako celok, ako celá EÚ bude postupovať. A to má vlastne sa odraziť v tej stratégii Európa 2020 a v podstate máme 5 hlavných pilierov tej stratégie Európa 2020. Sú nám všetkým dobre známe. To, sú tie, to je tých 5 hlavných pilierov tejto stratégie. No a e, ten nový rozpočet môže byť nástrojom ekonomického, e, e, ekonomického pohľadu na riadenia správu a ako som povedala, práca na tomto rozpočte ide ruka v ruke v európskym semestrom. Máme už jasne stanovené priority a tak teraz budeme hovoriť o prioritách rozpočtu 2012, tak musia byť tie isté priority ako priority stratégie Európa 2012. 20 e, máme e, e, vlastne dokument, ktorý sa nazýva finančné programovanie, ktorý je vypracovávaný komisiou, zachytáva čo sa, to, čo sa udialo minulý rok a to, čo vlastne sa predpokladá tento rok a budúci rok. A to je akýsi pohľad na aktuálny stav veci, od ktorého by sme sa mali odpichnúť a e, v podstate treba vychádzať z analýzy to, e, to je v tom dokumente komisii a, e, komisie a na to treba naviazať tie priority stratégie Európa 2020 a to všetko by malo byť zohľadnené pri rozpočtovaní roku 2012. Preto chceme vyzvať dotknuté výbory, aby sa vlastne zamysleli nad svojimi prioritami trošku skôr, ako tomu bývalo zvykom v minulosti ak hovorím trošku skôr, znamená to už e, počas týchto prvých mesiacov roku 2011 e, treba vytvoriť priestor na to, aby sa porovnali e, pohľady Európskeho parlamentu a pohľady členských parlamentov členských štátov. Je dôležité optimalizovať a zamerať sa veľmi koncentrovane na naše priority treba skutočne e, veci prejednať s tými výbormi, ktorí zastrešujú e, predovšetkým tú stránku výdavkovú, tak potom sa dopracujeme k dokumentu, ktorý bude akýmsi prvým politickým aktom. To bude návrh uznesenia, to bude tá reakcia na e, návrh rozpočtu zo strany komisie. A toto by sme mali mať hotové niekedy v máji, v júni tohto roku. My skutočne musíme zaujať politické stanovisko k navrhovanému rozpočtu zo strany komisie. Musíme e, sa snažiť e, ťažiť maximum z novej úlohy EP. Európska Európsky parlament e, má akcentovať význam svojej, úlohy, význam svojej úlohy. Je to strategický význam pri e, tvorení e, rozpočtu. Čiže v tom maji by sme mali mať nejaký pracovný dokument, ktorý reaguje na stanovisko k návrhu komisie a v podstate má e, reflektovať názory politických skupín a aj tých parlamentných výborov, ktoré zastrešujú výdavkovú e, stránku e, rozpočtu. No a ako som povedala, to všetko má byť zastrešené tou stratégiou Európy 2020 a jej prioritami chceme skutočne vidieť ten celkový obraz, nie držať sa zubami, nechtami len tej krátkodobej vízie, čo nám prinieslo problémy v minulosti. Ako som povedala, eh, budeme reagovať na návrh komisie a vlastne všetky tieto podnety, ktoré som uviedla, musíme potom zapracovať do nejakého výstupu. Ďakujem, teším sa na diskusiu. Merci, madame le rapporteur. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Salvador Gariga požiadal slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako koordinátor za EPP chceme zaželať veľa úspechov práci spravodajkyni a samozrejme je ponúkame našu spoluprácu zo strany našej politickej skupiny a to hneď od začiatku. K jej vystúpeniu by som rád dodal, že samozrejme európsky semester alebo porok bude znamenať rozdiel od minulých rozpočtových období. Poprvýkrát národné rozpočty sa budú preskúmavať v rámci Európskej komisie, ale sme toho názoru, že nám to dokáže, že existuje malý vzťah medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ. V skutočnosti náš ročný rozpočet máme len veľmi málo máme alebo môžeme čo dodať eh, pre hm, ekonomické vládnutie alebo ekonomickú vládu a mňa to aj znepokojuje. Máme eh, veľké body, veľké témy, o ktorých by sme mali diskutovať v EÚ a tie sa diskutujú na úrovni teda tej ekonomického riadenia alebo hospodárskeho riadenia a čím ďalej, tým menej majú preporenie so štruktúrou rozpočtu EÚ. A preto aj úlohou spravodajkyne aj nášho výboru je zadefinovať našu úlohu, aj úlohu parlamentu pri kontrole národných rozpočtov a urobiť z toho spoločnú európsku rozpočtovú politiku. A keď to bude chcieť urobiť, tak my ju v tom podporíme, pretože zatiaľ nás máme obavy práve z toho neprepojenia medzi národnými rozpočtami a rozpočtom EÚ. Keď sa pozrieme na tú rozpočtovú situáciu, je to len zbožné želanie, aby, sme, aby to bolo prepojené, ktoré chceme dosiahnuť a aby sme to začlenili tak, ako som to bola do priory parlamentu ja dúfam, že spravodajkyňa aj socialistická skupina budú pristupovať rovnako prísne a rozumne, ako to urobil spravodajca alebo spravodajkyňa z minulého roka, kolegyňa Sidónia, pretože naďalej máme vo veľmi ťažkú finančnú situáciu v členských štátoch aj v Únii a teda očakávame, že návrh rozpočtu, ktorý predloží pani Balcani, pôjde tiež e, tou politikou skromnosti a nebude chcieť navyšovať rozpočtové položky, ktoré potom nepodporia toto navýšenie členské štáty. A budeme mať výsledok taký ako minulý rok. Ak to bude prísny, skromný rozpočet, ale európsky, tak my ho podporíme Želanie spravodajkyne, aby sme stratégiu 2020 skoordinovali aj s prioritami rozpočtu na rok 2012, tak to je správny prístup. Rozhodne musíme využiť tie plusy stratégie 2020 a jeho prínosy pre rozpočet. Tá myšlienka je podľa nás veľmi dobrá. A na záver, Chcel by som, aby pani spravodajkyňa vysvetlila, či chce urobiť aj nejaký dokument rozpočtových orientácií. Rozpočtový postup je aj technický politický postup a politické skupiny my by sme chceli, aby existovala takáto predbežná orientačná správa, tak ako v minulých rokoch. Nie je to nejaké rozhodnutie politických skupín, ale chceli by sme takýto predbežný dokument, kde by sme zadefinovali, kde by sme videli priority správodajky, nie politických skupín a tak by sme mohli začať s rozpočtovým postupom 2012 čo najviditeľnejšie, najtransparentnejšie a s najväčším konsenzom. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Pán Aglund. Thank you, Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Najprv mi dovolte zablahoželať e, k tomu, že ste spravodajca. Ja mám to potešenie, že som tieňový spravodajca za liberálov a budem e, sa tešiť na spoluprácu so spravodajcom a je mm, dôležité, aby sme e, tento balík dali do súvislosti s ekonomickým riadením. E, ja mám to potešenie, že som spravodajca už ďalší semester a je to dôležité, čo sa týka dopadu na európske ekonomické politiky a ja tiež chcem zdôrazniť, že rovnako ako predchádzajúci rečník, nevidím taký takú silnú väzbu medzi národnými rozpočtami a európskymi rozpočtami v súčasnosti a tá väzba je slabá a mohla by byť oveľa silnejšia a k tomu môžeme my prispieť. Čo sa týka tých priorít, ja zopakujem, čo bolo povedané pred rokom, že by sme sa mali snažiť mať stratégiu 2020 a ambície, ktoré sme schválili spolu, zohľadnené v rozpočte. Môžeme sa opýtať, či um, sa nám to podarilo urobiť minulý rok, alebo nie. Do istej miery sa nám to vlastne podarilo, keď alebo čo sa týka uh, finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii v kapitole 1a, tak sa nám podarilo mať tam menšie krátenie v uh, kapitole 1a, ako rada pôvodne navrhovala. To je jedna vec, ktorá sa nám podarila. A druhá vec je, že s tým 2,9% rastom v rozpočte tento rok sme uspeli, takže mnoho vecí sa nám podarilo, no ďalšie veci neboli také úspešné pre nás. Ja osobne si myslím, že nemôžem byť presvedčený, že sme boli úspešní v týchto veciach ehm, v rokovaniach s radou minulý rok a tá situácia je teraz ťažká. Teraz pán Gariga hovoril o ehm, úspornosti a list, ktorý podpísali britský a francúzsky a nemecký minister predseda vlády, tak hovoria, že treba byť ešte prísnejší v rozpočtoch na ďalšie roky a teda možno by sme mali urobiť hlbokú analýzu sami, že čo robíme v rámci ďalších rozpočtov a tiež myslieť na to, či záver je, že máme obmedzený rast rozpočtu, tak musíme dôsledne analyzovať terajší rozpočet a ako prídenú hodnotu prináša a potom sa musíme vrátiť k tomu, čo povedal spravodajca, že musíme preveriť spoločné ciele na stratégiu 2020 a ako tieto zohľadňujú rozpočet. A keď to urobíme, tak ak to máme urobiť, tak by boli veľké zmeny v rozpočte a tie nie sú pravdepodobné, keď mám sa cenicky e, vyjadriť a veľmi rád to zanalizujem v liberálnej skupine. Sme pripravení s tým začať e, v roku 2013 alebo 2014 pred e, ďalším viacročným finančným rámcom a čo sa týka usmrnení a to, aké veľké boli politické výzvy pri dosiahnutí rozpočty, e, dohody o rozpočte roku 2011. Možno by nebolo rozumné preskočiť tie usmerenia, pretože keď máme mať široký konsenzus o tom, že koľko má rast ten rozpočet alebo nie, tak myslím si, že nie je mudré, aby sme sa zriekli tých uspernení, lebo to je spoločné východisko pre rokovanie v parlamente a vo výboroch. Takže súhlasím s predchádzajúcim rečníkom v tej otázke usmernení a tiež sa teším na spoluprácu so spravodajcom a určite budem mať zaujímavý rok pri práci na rozpočte roku 2012. Merci, mon cher collègue. Göran Ferm. Ďakujem a teraz Goran Ferm. Uh, thank you. Uh, also... Ďakujem aj ja, blahoželám nášmu spravodajcovi a spravodajkyni. Ja som presvedčený, že Francesca odvede dobrú prácu. Ona to sledovala ako tieňová spravodajkyňa minulý rok a myslím si, že je veľmi schopná a kompetentná spravodajka, tak myslím, že odvede dobrú prácu a zamrame určite, čo je dôležité, a to vyjadrila Francesca, aby sme ešte v skorčej fáze Sidonia tu robila obrovskú prácu minulý rok e, pri zapojení odborných výborov a ak som pochopil, Francesca sa bude snažiť e, v tom pokračovať a začne ešte skôr a ešte viac ich bude angažovať, pretože toto je základom pre úspešnú rozpočtovú prácu. Myslím, že to je zaujímavý návrh od Francesky, aby sme mali menej text projektových dokumentov, možno menej usmernení. Už máme teraz usmernenia, máme uznesenie o EU 2020 a to sa veľmi nelíši od toho, čo sme povedali včera či minulý rok. Niekedy trávime príliš veľa času a práce na opakovanie vecí, ktoré už máme v našich politických rozhodnutiach v parlamente. Takže myslím, že je užitočná myšlienka snažiť sa viacej zameriavať na finančné programovanie. Tam sme urobili tvrdú prácu a je to zaujímavá myšlienka, aby sme sa viac e, sústredovali na e, to a netravili čas prípravu textu a pozmeňujúcich návrhov o všeobecnejších politických usmerneniach. No, samozrejme musíme byť otvorení e, k príspevkom z iných skupín. K pripomienkam Salvadora o liste tých piatich predsedov vlád, nie sme naivní. Vieme, že to bude ťažké. Je to rovnako ťažké tento rok, ako to bolo minulý, možno ešte ťažšie. No naozaj si nemyslíme, že by sme sa mali vzdať. Máme silné argumenty v prospech rozpočtu EÚ v viacerých e, rôznych oblastiach. Zoberme si EÚ 2020, zoberme si štrukturálne fondy a politiku výskumu a rozvoja a inovácie a infraštruktúry. Toto naozaj potrebujeme, aby sme zabezpečili Európu a jej ekonomickú životaschopnosť opäť. Toto nemôžno robiť cez národné rozpočty a preto si myslím, že väzba na vlády, ktorú tu chce Francesko vložiť, je určite priekopnícka práca a neočakávame riešenie problému na základe e, o synergiách e, medzi EÚ a rozpočtom, ale musíme začať teraz a toto je pravý čas, lebo myslím, že v tejto situácii EÚ môže naozaj poskytnúť pridanú hodnotu a musíme na to poukázať, ak máme mať cestu vpred, miesto toho, aby sme len sa vzdali pred týmito úspornými opatreniami. A ja som čítal správu rozpočte včera a oni píšu, že áno, áno, musíme síce financovať politiku, ale a vyžadujú samé kratenia a samé úsporné opatrenia, ale čo tie dôležité politiky? Na tom im nezáleží. Myslím, že musíme bojovať za toto stanovisko, hoci chápeme situáciu a nie sme naivní, No máme tu naozaj dôležitú úlohu pre Európsky parlament. Takže ja by som len chcel podporiť, čo povedal Francesca. Merci, Göran. Uh, eh, Elga Trüppel. Ďakujem, Göran. Teraz Helga Trüppel. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Blaželám Franceske Balzány tiež. A ja začnem s európskym semestrom a jedna z myšlenok je, že komisia monitoruje oveľa podrobnejšie, čo členské štáty posielajú k rozpočtu, k svojim rozpočtom, aby znižovali dlh. Myslím, že to je všeobecne dobrý prístup a teraz sa dostanem k nášmu veľkému spoločnému problému. Z politického hľadiska si myslím, že stále sú dobré dôvody, aby sme mali vyšší európsky rozpočet, pretože máme nové kompetencie a veľké výzvy a ak toto chceme naplňať naozaj aj so stratégiou 2020, potrebujeme viac peňazí. Na druhej strane, keď som si vypočula Salvadora Garigu a pravdepodobne aj väčšinu v tomto výbore aj v parlamente, tak už nebude viac peňazí kvôli politike šetrenia. A to znamená len jednu vec. Znamená to, že nebudú môcť naplňať nové priority EU 2020, lebo sa budeme držať našich starých priorit, alebo budeme pripravení, alebo väčšina bude pripravená navrhovať krátenia e, v tých starých prioritách a hlavne SPP a kohezné fondy. Uvidíme, čo Solador povie. A potom budeme pripravení prijať nové priority. No ak je to pravda, väčšina tu aj v rade hovorí, že nie je možnosť získať viac peňazí a niektorí sa to budú bojovať, ale ak povedia, že je to pravdepodobnejšie v 2011, tak potom je tu len jedna otázka, že kde budeme krátiť a kde budeme mať nové priority, alebo ich nebudeme mať. Iná alternatíva nie je. Merci Helga. Monsieur Godmanis. Ďakujem Helga, teraz pán Godmanis. Ešte skôr, než niečo poviete, pán kolega, ešte pred vašim príchodom tak som oznámil, že si želáte ešte predtým, než ste prišli, opakujem. Povedal som výboru, než ste prišli, že vy by ste radšej prebrali vaše body dnes po obede a nie zajtra. Teda na konci dnešnej schôdze. Máte slovo? Um, if, if we seriously look at the numbers... Keď sa pozrieme na čísla 2011, tak sú len tri položky, kde platíme viac. 4,7 miliardy v kohezných, teda to je vlastne 14%. A keď pridáme tú 1 miliardu, ktorú sme ticho prijali koncom decembra a nedotkli sme sa toho, a rada schválila návrh komisie, takže tam asi 1,1 miliardy navyše a to je zhruba 17-percentný rast, nárast. E Ďalšia vec sú programy, 7. program, a to hovoríme o 5,9% navýšení, 1,68 milióna eur navyše, ale je to 5,9%. A potom hovoria, že to pol miliardy na našu super zahraničnú službu. To lepšie radšej nebudeme ukazovať na vonok. A ja to chápem tak, že keď sa pozrieme na to, ako to bude v 2012, tak nastanú dve veľké prebytky, pretože keď peniaze na kohezné fondy nebudú absorbované, hovorím len o platbách a nie o záväzkoch. Nehovorím o vysnívaných záväzkoch. A ak nebudú absorbované v kohezných fondoch, a vidíme ľahko v spise číslo 13, ako to plnia rôzne štáty k 1. januáru, tak potom bude mať veľký problém k rozpočtu 2012, lebo každý e, bude nás obviňovať, že my zle plánujeme alebo akceptujeme plánovanie komisie, ktoré sa neplní. A toto je veľká vlaha. Ja viem, ako to rôzne štáty plánujú. Môj štát, neviem prečo, plánuje raz 35 platieb z kohezných fondov. to zdá sa, ako by malo byť na úkor ostatných, lebo keď je to len 15% náraz pre komisiu a každý dostane rovnako, tak to nebude možné, aby 35% náraz mal jeden štát. Ale niektoré štáty sú veľmi zlé, ako vidíme v bode 13. Ale som si isté, že to nedáva zmysel a musíme sa na to pozrieť a spýtať sa komisie, čo e, robí, pretože sa to nebude naplňať v roku 2012. Ani nemôžeme snívať o tom, ak sa to nenaplní v 2012, že v 2013 narastú tieto prostriedky. Ďalej, e, ten program to nie je naša vec. To sú vedci, ktorí rozhodujú, komu dať tie financovanie z toho rámcového programu a nie byrokrati alebo my. A obyčajne veci sú veľmi prísni a nedávajú peniaze niekomu, kto neplní úlohy. Takže tieto rizika sú vážne a musíme ich brať vážne a musím súhlasiť s tým, že nemôžeme plánovať zvýšený rozpočet v 2012. Zdá sa, že bude lepšie, aby sme viac menej ostali v rámci roku 2011. Je to smutné, keď to musíme hovoriť, ale buďme realisti hneď na začiatku, pretože keď začne plánovať nové priority s vyšším rozpočtom, tak prvá vec bude, že vy už máte 15%, viac ako 5 miliard dáme. Zlepšilo sa to alebo nie? Nie, už nežiadajte ďalšie peniaze. Merci. Uh, James... Ďakujem, James Ellis. Oh, thanks, uh... Ďakujem za slovo. Viete, e, e, stále sa nad tým zamýšľam, aká, aká bol obsah, aký bol postup rozpočt, pri rozpočte 2011. E, nejak som si zvykol na taký postup, keď boli dva čítania, potom len jedno čítanie a nastali celkom veľké otrasy pri viacerých položkách a zaangažovanosť poslancov bola väčšia či menšia v závislosti od jednotlivých osôb. No a bolo povedené, že by mal byť spoločný dokument ako diel spravodajcu za rok 2011 a e, toho, ktorý má na starosti rozpočet 2012, aby skutočne lepšie a plynulejšie prebiehal proces rozhodovania No a e, e, vieme, ako to celé vyústilo. Len malá skupina ľudí sa podielala na zmierovacom konaní. Dokonca ani ja som už nebol v tom finále. To je teda tá procesná stránka postupu. Čo sa týka obsahovej stránky, e, e, e, boli tam veci, ktoré vypadli z toho balíka, potom sa vrátili peniaze členským štátom. O no, tie peniaze sme vlastne prišli. Takže zdá sa, že boj ešte nás čaká. A som si istý, že budú to vždy krôčik dopredu a viac krokov dozadu. No ale v podstate tu ide o pracovný dokument, ktorý hovorí o postupu a aké sú dôsledky Lisabonskej zmluvy na rozpočet 2012. A to všetko chceme zasadiť do kontextu Európy 2020. Po druhé, súhlasím s tými kolegami, ktoré povedali, že asi sa nevyhneme e, e, tej stigme úspor No, e, kohozný fond, ktorý zaznamenal e, zvýšenie v roku 2011, prostriedky e, z, tých, z kohozného fondu vlastne sa objavujú v, tej, 7, v tom 7. finančnom výhľade. No musíme si uvedomiť, že z niekadiaľ budú musieť byť vzaté tieto peniaze na potreby v roku 2012 až 2013 keď ste čistým príjimateľom e, prostriedkov, tak je to príjemné, ale keď ste na opačnej strane, e, tak e, vzhľadom na, na tie veci, o ktorých sme už veľakrát hovorili, samozrejme to je tá britská otázka rabatu, to, čo dosiahol Blair a teraz ako to vyzerá s možnosťami, ktoré majú jeho následníci. Súhlasím s vami do tej miery, že pokiaľ hovorím o nejakých sumách, tak skade budú pochádzať tieto zdroje, či sú to existujúce projekty alebo nie. Rozhodne nás čaká veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem. James, pán Hantong. Voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat het weer eh, heel... Ďakujem. Domnievam sa, že tie rokovania by mohli byť veľmi zaujímavé rokovania medzi komisiou, radou a parlamentom. Všetci vie, e, poznáme ten e, e, list od pána Camerona, Camerona a v podstate má svoje dopady na rozpočet 2012 a v súvislosti z hľadiska výdavkov komisie. A nad tým sa musí zamyslieť parlament. Sidonia, máte slovo. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať E, Franceske Balcány za tie návrhy, ktoré to prezentovala. Samozrejme jej držím palce, e, aby sa jej darilo v jej úlahe. E, bude to nelahká úloha, bude to obrovská výzva, ale verím, že sa vám dostane e, osobného aj pracovného uspokojenia e, z vášho diela. E, myslím, že treba si vziať ponaučenie z toho rozpočtového konania z minulého roku a to nejako zohľadniť v tom rozpočte 2012. Všetci si vieme, že zrazu sme boli postavení pred nový postup, ale ak máme byť úprimní, tak to sme sa dosť horkú slinu sme museli e, e, prehltnúť, aj keď sme sa oboznámili s účastníkmi tohto rozpočtového konania. V podstate sme o tom hovorili na konferencii e, predsedov. Ja nie som jasnovidka, aby som vedela povedať, čo sa stane na jeseň tohto roka, ale nemusíte byť e, jasnovidcom, aby ste viac menej odhadli, že aj túto jeseň to bude vyzerať veľmi podobne viete, väčšina rozhodnutí, ak sú prijaté e, rozpočtom, rozpočtovým výborom, tak vlastne takým predsitom sú naši koordinátori. A ako si spomíname z minulého roku, e, tak koordinátori sú výrazne zaangažovaní na tomto procese. Ďalším ponaučením z minulého roka a keď nie možno e, e, vytýkať e, nič belgickému predsedníctvu, odviedli výborný kus práce. Ale faktom zostáva, že Belgicko nekoncipovalo nejaký pracovný nástroj, ktorý by sme prebra- mohli prebrať z minulého roku a nasadiť ho tohto roku. Opäť sa dostaneme do situácií takých ad hoc rozhodnutí. E, bolo by e, e, dobre zamyslieť sa nad lepšími nástrojmi. Veríme, že polské predsedníctvo za radu navrhne novú alebo upravenú pracovnú metódu, pracovné nástroje. Verím, že v roku 2012 sa vypracujeme k lepším výstupom výstupom z toho procesu k iným sumám, ale určite to nebude ľahké. Ekonomická kríza zďaleka ešte sa neskončila a my vieme, že tieto ekonomické e, problémy pretrvávajú, do akej miere dokážeme ich prekonať e, v rámci rozpočtového konania, ale apelujem e, na vás všetkých, aby sme už teraz neumárali do pesimizmu e, spravodajkyňu. E, dajme tomu procesu e, prirodzen, voľné opraty, nech to ide prirodzeným chodom. Čo sa týka účasti špecializovaných výborov, je to nevyhnutné. Nevyhnutné z toho dôvodu, aby sme sa vyhli, vyš, vyhli veľkým stresom na jeseň. Všetci si uvedomujeme, že každý z týchto subjektov ťaha e, opačný, opačným smerom, e, sleduje svoje záujmy. Je dôležité, aby sme im tlmočili jedno posolstvo, že musia stanoviť priority. Pokiaľ nebudeme mať jasné priority, pokiaľ oni nebudú mať jasné priority, tak tie priority v konečnom dôsledku e, stanovíme my. A záverom E, by som chcela podotknúť, že aj pri plnení v roku 2011, e, plnení toho rozpočtu, zostáva mnoho otázok otvorených. Lisabonská zmluva, rozhodnutia rady diktujú e, vynakladanie väčších objemov peňazí, ale má ale nie sú na to peniaze. E, už prvé lastovičky v podobe tých problémov v súvislosti s Fondom Solidarity sa objavili a jednoducho nemôžeme odvracať zrak od tejto skutočnosti. Veľmi rada by som znela optimisticky, ale voľako mi to nedá. Ďakujem. Bien, merci, merci Sidonia. Ďakujem, Sidonia. také zmiešané pocity e, zo skúsenosti z minulého roku. Sidonia ale bola si veľkou výťazkou rokovania, pretože všetko, čomu si sa venovala, tak to aj fungovalo. No, ten zvyšok, no ale tak ty, áno. Takže skúsenosti, tvoje skúsenosti sú veľmi zaujímavé. Niekoľko komentárov skôr, než Francesca urobí závery z tejto výmeny názorov tak postup, ktorý sme použili minulý rok, ten politický postup, ak to môžem tak nazvať, bol úplne vynimočný. Pretože sme sa snažili získať určité záväzky od rady, teda od Európskej rady, pretože to prekonávalo kompetencie ministrov rozpočtu o tom, ako pracovať aby sme pripravili tie veľké rokovania do budúcnosti o finančnom výhľade, o nových zdrojoch, o financovaní Európy 2020 a tak ďalej. Takže to prekračovalo mandát rozpo- eh, Rady pre rozpočet a preto sme sa snažili obratiť sa priamo na Európsku radu. Nebudem sa vrácať k tým podmienkám, za ktorých táto operácia ako dopadla a zle dopadla. A aj ja som veľmi zodpovedný za to, pretože ja som navrhol tento prístup. Priznávam a teraz je koniec. Teraz e, máme bežný postup prípravy rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci a inovácie, ktoré sme aj tak dosiahli. To je pozitívny výsledok z rokovaní z minulého roka. K novým vlastným zdrojom Podarilo sa nám dosiahnuť, že Európska komisia predloží návrh nariadenia alebo rozhodnutia a vytvoria sa nové vlastné zdroje a to by mala urobiť do júla tohto roka. Ale to beží v rámci bežného postupu, jedine že by na návrh našich spravodajcov by sme neskôr v roku navrhli pre rozpočet 2012 že by sa znovu bol súčasťou veľkého balíčka. Ale mm, vrátili sme sa k normálnemu postupu teraz. Ročný rozpočet rieši náš parlamentný výbor, nikto iný. Perspekt, finančné perspektívy pripravuje výbor Šura a potom uvidíme, ako to pôjde ďalej. A je potrebné, aby Európska komisia predložila svoje návrhy o budúcom viacročnom finančnom rámci. Skúsenosti, ktoré si treba zapamätať z prvého roku aplikácie Lisabonského postupu s jediným čítaním, ja by som to povedal asi takto. Čím skôr začneme pracovať, tým viacej budeme mať prípravných schôdzi a tam budeme implikovať maximum za zúčastnených a bude to lepšie v rámci parlamentu to, čo urobila Sidonia a taký má zamer aj Francesca Goranto. Tiež pripomenul, aby sme samozrejme asociovali k tomu aj ostatné parlamentné výbory, ktorých sa to týka, ale samozrejme aj s Európskou komisiou a aj s rozpočtovým výborom rady, pretože tak maďarské ako aj polské predsedníctvo sú už veľmi mobilizované, takže tomu sa ešte vrátim. Potrebujeme znásobiť počet schôdzi, dokonca aj neformálne, aby sme mali viacej informácií, aby sme sa lepšie chápali medzi tromi inštitúciami, aby sme zabranili ten shutdown, ku ktorému došlo na jeseň. Do jesene sme nehovorili a potom zrazu sme všetci vyložili karty na skôr a všetko to bolo zablokované. Tak tomu sa chceme vyhnúť a potrebujeme vylepšiť tú komunikáciu. Rovnako ako ďalší koordinátori si myslím, že francúzsky prístup je zaujímavý, inovatívny a musíme sa snažiť o to, aby rozpočet EÚ bol umiestnený do väčšieho rámca financovania programu 2020 a všeobecných európskych cieľov aby sme našli spôsob, ako náš postup napojíme na ten postup európskeho semestra. Ako Goran povedal, možno sa nám to nepodarí hneď prvý rok, ale už od prvého roka sa musíme o to snažiť, aby to bolo nejak kompatibilné. Ja viem. A teda Frančeska navrhuje, aby sme prijali na plene usmernenia guidelines Európskeho parlamentu Rada to urobí. Vo februári príjme tieto usmernenia. A je to spravodajkyňa. Ona musí rozhodnúť, či ich potrebujeme. Ona to navrhne, ak to navrhne. Po tom, čo som si vás vypočul, mám pocit, že budeme potrebovať nejaký pracovný písaný dokument ktorý ostane našim interným dokumentom v našom výbore, ale aby sme mali tie usmernenia pre nás, tie strategické usmernenia. Viacerí o to žiadali a ja cítim, že je tu asi tá potreba, ako to budeme robiť, kedy. Potrebovali by sme také niečo. A posledná poznámka. A ešte v týchto usmerneniach, strategických usmerneniach, Sidonia to pripomenula, je dôležité, aby sme veľmi rýchlo jasne stanovili, aké sú priority spravodajkyne. Veľkým úspechom Sidonie minulý rok bolo, že veľmi skoro povedala, aké sú jej priority e, mládež, vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. A až dokonca na všetkých schôdzach, trialógu, na neformálnych a tak ďalej a tak ďalej sme hovorili Sidoníne priority, inak sme ich ani nevolali. A takto chceme mať aj Frančeskine priority, kým čím skôr, tým lepšie. A teraz ten všeobecný background, kontext. A síce situácia je minimálne tak zlá ako minulý rok. Hospodárska, rozpočtová. A predovšetkým už dnes sme si uvedomili, že tá kríza e, tých e, platieb začína byť veľmi vyhrotená. A moje odporúčanie je, a ja využívam príležitosť, e, že tu je generálny riaditeľ pre rozpočet Európskej komisie a odporúčaním by bolo, aby sme využili príležitosť už pri prvom trialógu. Ešte nie je stanovený presný dátum, ale bude to asi niekedy v polovici marca alebo dovtedy aby sme mali čo najotvorenejšiu výmonu názorov, samozrejme v tomto štádiu ešte neformálnu, aby sme pochopili, v akej situácii sa nachádzame, aby sme mali tie skutočné, reálne čísla v úvodzovkách, tie, no, my ich poznáme tie čísla, aby sme vedeli, aký z toho môžeme vyviesť politický záver. A ja som vždy bol prekvapený, len jeden príklad, nebudem tu už príliš zdržiavať, ale že rada tvrdohlavo stále chce rokovať len o platbách a vôbec nie o záväzkoch, o viazaných prostriedkoch, dokonca aj e, z oči voči verejnej mienke. Pre mňa je to neustálým prekvapením, pretože ministri financí alebo predsedovia vlád, tí najúspornejší alebo tí najlakomejší, použite epiteto, aké chcete, mohli akékoľvek, akékoľvek prezentácie urobili, tak povedali, že európsky rozpočet e, sa zvýši len o len to 2,9 alebo 2,8 My sme ho teda navyšli od toho 2,9 a to na základe ich vlastných kritérií, nie ich, ich, nie našich, ich kritérií. Pre mňa, čím viacej narastie európsky rozpočet, tým by to bolo lepšie a viazané prostriedky narastli len menej o 1% toho teda. A oni mohli povedať, dobre, znižil som európsky rozpočet o toľko a o toľko, a oni sa upokojili a povedali, že zabránil som e, nárastu rozpočtu 2,9, ale však to vôbec nie je v ich záujme, ja tomu nerozumiem. Z politického hľadiska, čo je dôležité, to sú viazané prostriedky, len tie záväzky, platby to sú len, platby to sú len legálne povinné dôsledky. To, že už nefigujú e, v zmluve tie povinné výdavky, tak, tá, to, tak sa to nezmýlo. No samozrejme, keď máme už nejaké viazané prostriedky záväzky, tak ich musíme zaplatiť. Tie platby nemajú politický význam, samozrejme účtovný význam, potom v tých účtoch áno, ale čím skôr urobíme ten politický výber, čím skôr sa rozhodneme, kde rozpočet narastie, kde klesne, alebo ako sa bude vyvíjať. Keď povieme v tejto položke to narastie, alebo tak, tak to sa robí predsa vo viazaných e, prostriedkoch, v záväzkoch, nie v platbách. Ak teda túto diskusiu, ktorú sme doteraz nemali, ani minulé roky, túto diskusiu musíme urobiť teraz. Čím je menej peňazí, tým lepšie ich musíme manažovať a musíme byť aj inteligentnejší pri politickej prezentácii a čím lepšie budeme komunikovať, tým lepšie. A ja by som bol šťastný, keby sme mohli mať strategický dokument v Rančeská a už od prvého trialógu, aby sme to mohli mať, pretože tento rok bude ešte horší a zložitejší ako minulý, aby sme už na prvom trialógu mali všetky info, všetky prvky na stole a aby sme vedeli, ako sa dostaneme ďalej. Pani spravodajkyňa, aký je váš záver z tejto prvej výmeny názorov? Grazie, ho ascoltato tutti gli interventi con estrema attenzione. Ja som si vypočula všetkých, ktorí vystúpili starostlivo, som načúvala a e, Často sa tu ozývalo e, slovo e, e, krátenie úspory. Určite je to slovo, ktoré bude frekventované do budúcnosti. E, samozrejme, uvedomujeme si, že ten rozpočet musí byť veľmi hospodárny. E, uvedomujeme si, že verejné financie e, sú vybičované na maximum. Musíme prispieť k obnove hospodárstva, k k zlepšeniu situácií v oblasti zamestnanosti. A to, ako si protirečí e, postupu čisto, e, čistého krátenia rozpočtu. Národné rozpočty a rozpočet EÚ e, sa zásadným spôsobom líšia. Je to fakt, ale myslím si, že nás by, nás by mala viesť myšlienka európskeho hospodárskeho riadenia a správy. Uvodujeme si rozdiely medzi národnými rozpočtami a európskym eh, rozpočtom. Uvedomujeme si to a aj napriek tomu máme sa snažiť ich nejak zosúľadiť, vniesť určitú koherenciu. A tá koherencia má byť zohľadnená práve v tých prioritách, v cieľoch, zámeroch sledovaných tým či oným e, rozpočtom. No a samozrejme tie majú odrážať e, e, priority, ktoré sú v stratégii Európa 2020. A ja som aj odkazovala na vašu správu, pán predseda. Existujú určité rozhrania, určitú, určité styčné body medzi národnými rozpočtami a európskym rozpočtom. A, a môjim e, zámerom je vlastne vychádzať z týchto styčných bodov a medzi rozpočtami. A tam, kde nebudú styčné body, musíme ich vytvoriť, aby sme e, čo najlepšie využili e, zdroje, ktoré sú k dispozícii práve kvôli tomu, že ich menej sú okresané. A Musíme sa snažiť odviesť čo najlepšiu prácu e, a aby sme e, prostriedky dostali na tie položky rozpočtu, ktoré sú kľúčové, aby skutočne sa naplnila tá európska myšlienka, aby sme akoby e, dvojnásobne využili prostriedky rozpočtové, aby sme ich využili pri naplňaní európskych cieľov a zároveň národných cieľov. V tom vidíme tú tú dvojnásobnosť. Samozrejme, uvedomujeme si, že eh, asi ťažko možno apelovať na eh, na členské štáty, že majú byť čo najefektívnejšie, ak náš rozpočet nebude efektívny. Pre, eh, treba si uvedomiť, že náš rozpočet je tá, tá šablona, ten, ten model, ku ktorému vzhľadajú národné rozpočty. A mali by sme tie priority stratégie Európa 2020 zviditeľňovať v e, e, rozpočte na e, budúci rok a vlastne tie naše ciele majú byť zviditeľnené, majú byť čitateľnejšie a potom z nich majú čerpať tie národné rozpočty. A takýmto spôsobom sa nám podarí presadiť spoločné ciele. Ďakujem, pani spravodajkyni. Ďakujem a teraz máme ďalšieho spravodajcu pretože rozpočet EÚ nie je len rozpočtom Európskej komisie, máme aj ďalšie inštitúcie v Únii a máme ďalšieho spravodajcu. Nech sa páči, môžete vy vašou s prezentáciou. Monsieur le président. Áno, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. Eh, por, eh, eh, Začnem tým, začnem konštatovaním určitých faktov. A cieľom, môjim cieľom bude neopakovať to, čo bolo povedané. Ja som bol menovaný spravodajcom minulý týždeň. E, včera e, e, vlastne som sa stretol s výborom, dostal som harmonogram, no a zajtra mám predložiť správu, aby sa stihla preložiť. E, my chceme zabezpečiť e, čo najlepšiu e, legislatívnu tvorbu, takže prosím, aby ste mi boli napomocní pri koncipovaní správy a prosím tieňových spravodajcov, aby mi napomohli príspevkami a veľmi rád by som zapracoval tie príspevky, podnety zo strany tieňových spravodajcov do mojej e, správy. A vlastne podporu potrebujem zo strany všetkých. Rozpočet 2012 bude konsolidačný rozpočet. A už dnes vieme, čo e, je nevyhnutné, čo bude potrebné v súvislosti z Lisabonskej zmluvy. E, uvedomujeme si, že rozpočet na rok 2013 bude posledný pred odštartovaním nového e, viacročného finančného rámca. Preto rozpočet na rok 2012 bude konsolidačný rozpočet, má zabezpečiť vlastne stabilitu, konsolidáciu a to je trošku iné, ako tomu bolo doposiaľ. Zväčša z roka na rok rozpočty e, navzájom zo seba vychádzali. V tomto prípade ten rozpočet e, má ambiciozne ciele, musíme zohľadňovať obsah Lisabonskej zmluvy. E, hovorili sme o, o prioritách, že chceme skutočne e, zlepšiť, zdokonaliť legislatívnu tvorbu a to si žiada úzku spoluprácu európskych inštitúcií. No a e, možno konštatovať, že potrebujeme transparentnosť, pracovitosť, prehľadnosť, jednoznačnosť, jednoduchosť. To sú tie eh, hlavné eh, prívlastky, ktoré eh, by mala niesť naša snaha. Je dôležité, aby každá inštitúcia veľmi e, e, jasne preukázala e, nakladanie s finančnými prostriedkami, aké výdavky generujú. Musíme mať jasnú predstavu o tom, koľko tá či ona jednotka alebo útvar minie, koľko potrebuje na svoj chod. A vlastne takéto vstupy potrebujeme od všetkých inštitúcií. Ja som za za e, správne, primerané e, využitie prostriedkov. A rozhodne tie prostriedky e, by mali byť vynakladané tak, aby boli dosiahnuté výsledky sledované vynaložením daných prostriedkov. A pokiaľ máme e, rozpočtovú položku, ktorá sa vzťahuje na cerusky, a pritom cerusky už vôbec nepotrebujeme, e, tak ako si sa nezohľadní táto nová skutočnosť a e, ako si zotrvačnosťou zostávajú v rozpočte položky často už nepotrebné. No a to často znamená, že vlastne nie sme dobrými hospodármi a je dôležité, aby sme boli inšpirovaní e, tým riadením, ktoré je efektívne a e, e, hospodárne. Rok 2013 je vlastne zlomový z hľadiska toho ďalšieho viacročného finančného rámca a budeme potrebovať teda aj viacročné finančné programovanie a e, vieme, že sú určité politiky, ktoré pretrvávajú e, viacero rokov. Už, teda už na samom začiatku e, konštrukcie toho viacročného finančného výhľadu musíme mať predstavu o našich prioritách, o tých programoch, ktoré sa majú realizovať. A tie priority majú vyplynúť z nášho nového mandátu. Teším sa na vaše príspevky, vaše podnety a Domnievam sa, že poslanci a poslankyne by mali dvakrát do roka mať e, e, priestor na diskusie o každom, každej jednotlivej rozpočtovej položke. Tak e, by sme zabezpečili, že všetci budeme mať jasnú predstavu o tom, ako sa odvíja ten rozpočet, aké je plnenie tohto rozpočtu. Čiže mali by sme si urobiť takú inventúru dvakrát do roka Vieme, že tu máme viacero programov EMAS, chceme mať i environmentálnu zodpovednosť, e, trvalo udržateľné e, tendencie e, pri našej práci, pri prevádzkovaní našich budov. Takisto viac a viac sa chceme otvárať ako európske inštitúcie prostredníctvom elektronických médií a kanálov takisto e, väčšia miera zdieľania e, e, zdrojov medzi inštitúciami, čo mimochodom nie je žiadnou novinkou, ale malo by to byť viac zdôrazňované. Takisto e, je snaha veci centralizovať. To prináša úspory. Mali by sme viacero e, e, veci centralizovať do budúcnosti. Pokúsim sa uviezť nejaký príklad. Potrebujeme európsku komunikačnú politiku. Tá by mala vlastne sa zastrešovať 5-ročné obdobie a snahou je zblížiť e, e, európske inštitúcie a takisto je dôležité mať viacročnú komunikačnú politiku. No a samozrejme to treba zohľadniť v rozpočte. S tým ide v ruka v ruke e, nábor pracovných síl. Zrejme im priestor nie je na to, aby sme príjmali nových ľudí, ale, ale treba zvážiť treba zvážiť možno určitú e, e, zmenu organizácie a e, treba aj tie ľudské zdroje využívať optimálnejšie, než tomu bolo doposiaľ. No a potom je tu veľká, veľká otázka rozširovania EÚ. Aj v tejto oblasti by mala byť jednoznačná koordinovaná stratégia a mala by stmelovať postupy a názory zo strany parlamentu, komisie a rady. E, e, zrejme e, nestačí len si povedať, áno, rozšírenie znamená, že musíme nabrať nových ľudí a, a, a potom sa povie, nebudú sa príjmať noví ľudia až po roku 2013 a, ani nebudem rozoberať do hĺbky otázku služieb, e, vlastne tej podpory pre poslancov, poslankyne. Potom je tu otázka multilingvalizmu. To bolo teda v kocke ohľadom e, priorít. Poprosím moju kolegyňu Modniku Holmajer, aby sa vyjadrila k politike budov e, inštitúcií Myslím si, že skutočne tým krédom by mala byť, do, malo byť dobré hospodárenie a to sa aj vzťahuje na tú politiku budov. Aj tam musíme mať na mysli najmä e, tie náklady a e, ich, e, ich dlhodobý vývoj. Všetci si uvedomujeme, že sa chystajú veľké investície, je budova KAD v Luxemburgu a ďalšie investičné e, projekty. E, Naším princípom pre rozpočet 2012 je taký, že sme inštitúcie, ktorá e, koná v dobrej vôli to znamená, tie prísľuby, ktoré boli dané, majú byť splnené. Záväzky, prísľuby, ktoré sme dali a splníme. No a, a e, čo sa týka politiky e, budov, politiky nehnuteľnosti, čo sa týka budovy e, KT v Luxemburgu, to je vec, s ktorou sa bude musieť popasovať náš stály spravodajca. Ale Monika Holmajer sa vyjadri konkrétne k tej politike budov. Ja samozrejme sa veľmi teším na príspevky podnety kolegov, Eh, vedzte, že už čoskoro eh, musím eh, ten dokument vypracovať a dať ho na preklad. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca, teraz pán Fungon. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem najprv zablažovať pánovi Fernandezovi za to, že bol menovaný za spravodajcu. Um, urobil výbornú prácu a určite pán Fernández bude vedieť, že bude ťažká úloha, aby trafil rovnováhu medzi zabezpečením toho, že parlament a ďalšie inštitúcie budú mať vhodné zdroje na to, aby mohli e, konať svoju prácu, ale tiež, aby obmedzoval náraz výdavkov. Chcel som najprv povedať e, niečo k potrebe hľadať aj úspory e, vo výdavkoch a je dôležité hľadať aj malé veci, ale aj niektoré veľké veci, ktoré sú na obzore a možno niektorí kolegovia budú e, sklamaní, ak sa bude v budúcnosti šetriť len na malých projektoch a treba sa pozrieť aj na tie veľké. Ďalšia otázka je k časovému plánu. Zdá sa, že žiaľ, ako minulý rok e, predsedníctvo bude súhlasiť s tým, že jeho odhady e, pôjde, pôjdu až potom, ako my predložíme naše priority a je pravda, že my by sme ich mali predložiť najskôr, až potom by to predsedníctvo malo preberať. E, mnohé veci boli prenesené z minulého roku a kolegovia súhlasia, že takto pred rokom sme veľa hovorili napríklad o 20% Prahu v kapitole 5 a ako sme počuli, práve sme prekročili to číslo a je otázka, či je vhodné um, teraz mať túto diskusiu aj tento rok, alebo či už tento precedens bol ustanovený a už netreba uh, o tom uh, veľmi diskutovať. Ďalšia vec je z minulého roku to zvýšenie um, asistentov, ako kolegovia uh, si pamätajú, um, to bolo tých prvých 1500 eur mesačne na asistenta a potom sme tú druhú časť dali do rezervy a bez pochyby tam bude tlak, aby sme aj tú druhú časť uvoľnili Ďalšie otázky sú prenesené v z minulého roku. Jedna eh, bola politika budov, ktorú pán Fernández spomenul. Hoci sme mali dokument z minulého roku eh, od generálneho tajomníka, myslím, že to neurčuje vhodnú strednodobú a dlhodobú stratégiu pre budovy a ešte budem musieť eh, obstarať isté veci v rámci budov. Ďalšia vec, čo parlament e, žiada dlhodobo a už to nebolo dosiahnuté, je e, jednotný systém e, vedomosti, kde môžeme zločiť všetky zdroje, kde členské štáty môžu vyhľadať informácie a robiť výskumy a určite by sme mali pokračovať a ďalej to žiadať. Ďalšie otázky. Je dom európskeho priemyslu. Tu sme sa na to pýtali, ale nedostali sme nič a opäť by sme mali hľadať tieto informácie a možno aj samotné náklady tohto projektu. Jedna nová vec e, bude zriadenie zahraničnej služby a to je tiež vec na posúdenie ďalších e, úsekov. Veľmi rád budem e, o tom diskutovať s pánom Fernandezom a určite rád s ním budem pracovať na týchto návrhoch. Merci, mon cher collègue. Pas de... Ďakujem, pán kolega. Ešte Goran sa hlási. May I just follow up on, on one of... Dovolte mi nadviazať na jeden z bodov, čo Derek uvedel, a to je uh, zahraničná služba. Mali sme krátku diskusiu na schôdzi koordinátorov minulý rok o tom, že ako máme riešiť tú zahraničnú službu. Je to nová inštitúcia, veľmi osobitná inštitúcia svojho druhu a tiež som pochopil, že výbor pre zahraničné veci plánuje vypracovať vlastnú správu o prvom roku zahraničnej služby Neviem, akej povahy to bude správa a či to je len úvodná diskusia medzi čo ledmi v zahraničného výboru. Niektorí chceli, aby my sme dali samostatnú správu pre zahraničnú službu, ale myslím, že to je e, rozmer riešenie, e, že spravodajca e, pre túto správu bude tiež spravodajca pre administratívnu časť e, zahraničnej služby. Nám bolo by zaujímavé vypočuť si, že či zatiaľ má nejaké myšlienky o tom, ako e, postupovať s tou integrovanou správou pre zahraničnú službu, lebo toto bude vyžadovať hlavne spoluprácu vo výbore pre zahraničné veci, čo je zvyčajne práca odborného výboru, no nie je to zvyčajne postup pre spravodajcu z iných úsekov. Tentokrát to však možno nebude potrebné, tak je to otázka na spravodajcu, či rozmýšľa o zahraničnej službe samostatne. Pán Inge. Ďakujem, Goran Inge. Also wenn die, wenn die Außenpolitiker sich über den Haus keď e, sa e, zahraniční politici e, chcú um, poriadiť rozpočtu, tak e, sa obávam, pretože doteraz sa vôbec tým nezaoberali a musím povedať, že toto je najnákladnejšia administratívna jednotka, ktorú máme a teraz chcem povedať, že teraz výbor e, LIBE máme osobitné, e, nedostávame osobitné úlohy, pretože sú zodpovední za Európsky súdny dvor. Ja som um, sa proti tomu vyslovila, pretože myslím, že e, tak sme si to neprestavali a ďalší krok by bol, aby e, sme vyčlenili aj kapitol 4 e, z výboru pre zahraničné veci. Teda to nemôže byť tak, aby si každý vybral svoje a chcem jednoducho kolegom poradiť, aby pôsobnosti výboru pre rozpočet e, ďalej e, nevzdávali. Cert. Cert. Mais moi j'ai observé l'année. Áno, určite, no ja som to postrehol už minulý rok, že výbor pre uh, rozpočet uh, sa podriadoval príkazom výboru AFET. Niektorí sa usmievajú, no my sme postupovali tak, ako nám povedal výbor AFET. Keď e, bolo treba rokovať o štatúte zahraničnej služby, tak nás mobilizovali, aby sme podporili stanovisko výboru AFET. Konečný výsledok bol dobrý, ale Nakoniec e, v e, pracovnej metóde by bolo dobre e, vidieť politickú rovnováhu, pretože my tu máme prierezovú víziu a potrebujeme mať dobrý, dobrý vzťah so všetkými parlamentnými výbormi a nie s niektorými, ktoré z historických motivov alebo z osobných pohnutok majú väčšiu, väčší vplyv ako ostatné. Aby som sa vrátil k tomu, čo povedal Goran, je jasné, je to jasné a tak sme to rozhodli na schôdzi koordinátorov, že e, to, čo rešpektuje zahraničná služba, oni e, majú prostriedky a budú ich dávať do e, operačnej prípravy. A aj čo sa týka rozpočtovej položky pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ale e, nejde tu o jednotlivé položky, ale o celý rozpočet pre e, rozvoj humanitnú pomoc a všetky rozpočtové položky, ktoré začínajú s e, ičkami, teda iniciatívy pre pomoc chudobným štátom a tak ďalej. to, e, že um, boli dosadení e, vysoký predstaviteľka Lisabonskou zmluvou, e, to je preto, že treba sa postarať o to, aby všetky tieto finančné zdroje a humanitárne zdroje um, boli spojené a dané do súvislosti so zahraničnou politikou EÚ a to je úlohou pani Eštonovej. Takže dobré rozdelenie a vynakladanie s týmito prostriedkami musí najprv parlament e, rozhodnúť a kontrolovať z rozpočtov výboru aj ďalších výborov a potom tu na, hrá svoju úlohu aj e, výbor pre zahraničné veci, aj pre rozvoj, aj ďalšie. Bojím spravodajkyňa, ktorý k tomu ešte niečo povedať. Je vais euh, conclure, conclure euh, diminuissant euh, des despesas ak hovoríme o znižovaní výdavkov, e, e, tak e, vyzveme každú inštitúciu, aby vypracovala správu na tému možnosti znižovania výdavkov. Čo sa týka tých 20 rozpočtu, ten okruh číslo 5, to už je čosi neaktuálne, a ak si spomínate, to bolo uplatnenie v roku 1988 v európskych inštitúciách. Dnes však máme iný štatút e, poslanca EP, máme Lisabonskú zmluvu, Týže 20 rozpočtu na administratívne účely je len určité usmernenie. Ja si myslím, že dobrým hospodárením by sme mohli znížiť e, túto 20-percentnú hranicu. Je dôležité, aby sme boli dobrými hospodármi vo všetkých inštitúciách. Ak hovoríme o okruhu 5 rozpočtu, to sú e, administratívne výdavky, Veľa sa už o tom hovorilo, to je fakt, ale e, výdavky by mali byť jednoznačné, transparentné. Ak hovoríme o okruhu 5, tak všetky administratívne výdavky by e, mali byť pod týmto okruhom a takisto aj prevádzkové e, náklady by mali byť pod okruhom 5 a nemá, nemajú tam byť žiadne nejednoznačné, skryté položky a e, dotkli sme sa aj otázky sumy pre asistentov. Pokiaľ sa nemilím, Európsky parlament aj politické skupiny EP konajú e, bona fide dobrej e, viere a z toho musíme vychádzať. Boli by sme vyzvaní, aby sme posúdili dopady eh, nových eh, zmluv s asistentami. Zatiaľ nemáme výstupy z tejto dopadovej štúdie, ale podľa eh, výsledkov tej štúdie uvidíme, že ako si vystačíme s existujúcimi pracovnými silami aká, aký je manevrovací priestor na e, zvýšenie počtu ľudí. E, e, k tomu sa teda už vyjadrili politické skupiny aj rozpočtový výbor. Čo sa týka Európskej zahraničnej služby, ja sa chcem oboznámiť so stavom vecí, chcem mať veľa diskusí, chcem sám si ozrejmiť, aký dopad má táto Európska zahraničná služba na e, obsah okruhu 5. No a my skutočne e, chceme mať jasnú predstavu o tom, aký dopad má e, Európska zahraničná služba na okruh 5. Možno e, ten dopad bude taký, že si to vyžiada navýšenie okruhu 5. Teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Predseda hovorí. Ešte Salvador chce niečo dodať. Prepačte, pán predseda, jednu doplňujúcu otázku. Poslanci z ostatných eh, výborov sa nás pýtajú, že čo sa stane s e, eh, tou e, eh, druhou tranžou, s, s tou druhou časťou diet pre asistentov, pretože nám povedali, že je to v rezerve a čaká to na jednu správu. Takže e, sa pýtam aj spravodajcu za minulý rok, aj tento rok e, a žiadam ich, aby sa snažili čo najviac e, urychliť um, tú štúdiu o uh, schopnosti a uskutočniteľnosti, lebo tí asistenti musia uh, si uh, zazmluvniť uh, svoje potreby čo najskôr. Áno, to je dôležité. Na túto otázku treba určite odpovedať. Ďakujem. Takže v Kobu News máte detaily kalendára, harmonogramu, jednak tie predbežné odhady a potom aj rozpočet pre ostatné inštitúcie aj pre parlament. A ako vysvetlil náš spravodajca, znamená to, že už teraz by sme mali byť pripravení a prichystaní na tom pracovať. Sme obeťami tejto interpretácie rady. Oni na tom nástoja, ich právne služby dodatok 1 Lisabonskej zmluvy, podľa ktorého všetky legislatívne texty vrátane rozpočtu je tam 8 týždňov potrebných medzi oficiálnym predložením návrhu výkonnou, teda Európskou komisiou a revíziou alebo kontrolou v rade, ak chcú k tomu urobiť nejaké stanovisko. Nerobilo sa to minulý rok, možno ani tento rok, ale je potrebné takto postupovať. No budeme sa snažiť sa to čo najlepšie vyriešiť. Ďakujem. A teraz ideme na bod 6. Bolo by dobré, aby tu bola aj Sidonia a 6 a 7 by sme mohli urobiť spolu. Ide o prezentáciu Našim spravodajcom je Reimer BG. Ide o mobilizáciu fondu Solidarity pre viaceré členské štáty, ktoré boli obeťami dramatických záplav v roku 2010. Reimer, nech sa páči. Ja, danke. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Ide o rozhodnutie tý, e, týkajúce sa mobilizácie e, e, Európskeho fondu Solidarity a v podstate ide o to a vlastne je možnosť využiť tento fond, e, mobilizovať tento fond, pričom horná hranica toho fondu je 1 miliarda. Mobilizácia sa môže vzťahovať nielen na členské štáty, ale aj vzťahovať sa aj na tie štáty, ktoré sú, e, s ktorými rokujeme o prípadnom budúcom členstve. E, komisia obdržala viacero žiadosti a v podstate tieto žiadosti sa vzťahujú na viac menej to isté obdobie e, roka, kedy boli ťažké dažde v Polsko v júli 2010, e, dažde a záplavy e, v Polsku spôsobili škody v rozsahu 0,8467 osemdesiat sedem polského HDP, no a to zďaleka samozrejme presahuje nariadenie, ktoré hovorí o 0,6-percentnej hranici. To znamená, že e, boli iniciované kritériá, ktoré definujú veľkú, veľkú prírodnú živelnú katastrofu Mm, tie škody e, dosiahli okolo 2,9 miliardy v Polsku. Opäť maj, jún 2010, udalosti na Slovensku, e, veľké dažde, záplavy, slovenské orgány vyčíslili škody na 561 miliónov 0,89 slovenského HDP. To znamená, škody na Slovensku presiahli tú hranicu 0,6 HDP. Ďalej, Maďarsko, tiež udalosti v maji, júni 2010, 719 e, e, miliónov e, eur, 0,73 HDP. Opäť aj v tomto prípade je to nad tú magickú hranicu 0,6 ďalším štátom, ktorý podal žiadosť, je Česká republika 204 miliónov eur. To je síce pod tou hranicou 0,6 HDP Českej republiky, čiže nie, nemožno to kvalifikovať ako veľkú prírodnú katastrofu, avšak e, podmienky, ktoré sú v článku 2, odsek 2 nariadenia kedy vlastne ide o opis e, katastrofy, ktorá zasiahla daný štát, rovnako ako susediaci štát a na základe e, týchto ustanovení aj Česká republika splnila kritéria. Rovnako žiadosť sme dostali aj z Chorvátska, ktorý je kandidátským štátom. Mm, tam e, škody dosiahli výšku, ktorá síce nenaplňa eh, hranicu 0,6 ale ako eh, eh, kandidátska krajina aj Chorvátska má možnosť žiadať o pridelenie zdrojov z Fondu Solidaritu. O mesiac neskôr boli tieto udalosti v Rumunsku. 875,7 milióna eur to je e, viac ako 0,66 rumunského HDP, to znamená, bola prekročená tá hranica 0,6. V celkovom vyčíslení to znamená, e, je to e, je jedna, je to asi 105 miliónov pre Polsko, okolo 20 miliónov Slovensko, 22 Maďarsko, 5,1 milióna pre Českú republiku a 3,8 milióna pre Chorvátsko. No a napokon pre Rumunsko okolo 25 Dokopy je to viac ako 182 miliónov eur v podobe platieb a viazaných prostriedkov z Fondu Solidarity. E, takže e, E, to znamená ani nie 20 celkového objemu, ktorý bol mobilizovaný v, v Fonde Solidarity. Je to teda vec, e, ktorá spadá do zodpovednosti Sidonie. E, my budeme ešte samozrejme koncipovať stanovisko, očakávame aj stanovisko v písomnej podobe z výboru e, e, regi ale viac menej tie čísla takto vyzerajú. Ešte z hľadiska harmonogramu určité kroky musia byť završené. Ďakujem, pán spravodajca. Pripon- pripomenuli ste tie čísla k tým šiestim žiadostiam. Štyri sú jasne nad tým limitom a teda je možné ich zaplatiť a tie dve, Česká republika a Chorvátsku a Chorvátsko, tak tie sa môžu preplatiť aj vtedy, hoci výška škôd e, neprekračuje ten limit. Ide o záplavy a klimatické katastrofy, ktoré rovnaké, rovnako boli postihnuté tieto susedné krajiny a preto e, v duchu solidarity sa e, navrhlo, aby sa použil tento Fond pre solidaritu. Čo si o tom myslí spravodajkyňa Sidonia? Nech sa páči. Ďakujem, pani prevodnič. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Ak sa na to pozrieme z rozpočtového hľadiska, tak pre mňa to má dva aspekty, keďže som spravodajkyňou pre rok 2011 ide o aplikáciu Fondu Európskej solidarity, takže ide o priamu pomoc EÚ v ťažkej situácii na základe prírodnej katastrofy v členskom štáte. Ale o čom teraz diskutujeme, tak tam je aj aspekt z rokovaní, kde sme povedali, že tie disponibilné finančné prostriedky v EÚ na rok 2011 môžu byť nedostačujúce. A máme tu hneď prvý dokument. V január ešte ani neskončil a teda a tu už ide o žiadosť o dodatočné finančné prostriedky teda ešte viacej, než sa hlasovalo, než to, čo sa čakalo v tom roku 2010. V praxi to znamená, že tieto potreby v zmysle nariadenia a kedy teda je potrebné mobilizovať tento fond a Európska komisia konštatuje, že je potrebná táto pomoc Pán Reimerbege vymenoval tie krajiny, ale my nemáme dostatočné finančné prostriedky. Ja podporujem predrečníka, aby sme dali dodatočné prostriedky, aby sme financovali tieto odôvodnené žiadosti na finančné prostriedky je ťažké sa osobne k tomu postaviť, pretože pre Polsko je to ťažké, môžeme hovoriť aj o iných číslach na základe týchto záplav v máji v Polsku. Bolo poškodených 802 škôl, 160 materských škôl a to sú skutočne hmatateľné škody a treba poukázať, že samozrejme tieto škody už boli vo väčšine prípadov polskými úradmi opravené, využili sa národné e, finančné prostriedky, aj ostatné krajiny samozrejme takto utrpeli. A ja som len ale citoval tento príklad, citovala preto, že ja pochádzam z Polska a tu ide vlastne len o časť financií, ktoré boli už investované do rekonštrukcií pre sektor, ktorý nebol pokrytý poistkami, e, sektor e, verejných infraštruktúr v prípade celých dedín a nejde tu len teda o škody súkromníkov. Takže ja túto žiadosť podporujem budete mať dosť času predložiť pozmenujúce návrhy. Poznámka na sekretariát. Ľutujem, že v dokumentácii nie je dokument číslo 10, kde je tá žiadosť Európskej komisie o tieto financie. Nemám to ja v mojom fajli. Bolo by dobré, aby ten originálny dokument Európskej komisie, aby sme ho mali k dispozícii na papieri. No- Áno, to je pravda, hlavne v tom poslednom bode. Overíme to a ubezpečíme sa, že budete mať v čase všetky potrebné dokumenty. Aj Salvador požiadal slovo. Pán predseda, dozvedel som sa, že rokovanie o mobilizácii nástroja solidarity v Rade je zablokovaná, pretože rada chce tieto peniaze zaplatiť nie zo fondu Solidarity, ale z prerozdelenia v rámci zodpovedajúcej kategórie. Podľa nás je to trošku zvláštny postup, keďže sme v januári a, a teda na január sa nám nezdá normálne, aby sme robili prerozdelenie vo výške 182 miliónov miesto toho, že by sme uvoľnili priame tie peniaze vo fonde, teda z toho nástroja Solidarity. Zdá sa, že rada hovorí, že aj po minulé roky už došlo k takémuto prerozdeleniu v mesiaci január v roku 2009 v prípade záplav v Rumunsku ale vtedy sme hovorili o 11 miliónoch, e, ale nejde o tú istú ani sumu, nie je to ani kvalitatívne, ani kvantitatívne. Nie je to isté žiadať 11 miliónov alebo 182 miliónov. Ja žiadam spravodajcu, ak bude tá blokácia, vrate, e, tak nech, na, nech nás informuje a nech nám naznačí, ako máme postupovať, pretože nemyslím si, že by tieto členské štáty v takejto ťažkej situácii, tak ani jeden z nich si nezaslúži, aby prebiehala nová rozpočtová vojna medzi komisiou a radou. Táto, tieto peniaze sa musia mobilizovať čím skôr, alebo sa to môže prerozdeliť alebo presunúť z iných rozpočtových rozpočtových e, riadkov, ale robiť to prerozdelenie v januári, tak podľa mňa je to vtip. No, vtip hovorí pán predseda. Čo si o to myslí Goran Ferm? Budem veľmi krátky, nie je to vždy krát, ale tentokrát úplne súhlasím so Salvadorom. No, neplatí to celý rok u všetkým témam, však áno, ale je to veľmi dôležité a určite aj pre rádu to bude dôležité. To je len ukážka toho, čo som hovoril pred chvíľou. To je ten problém platieb. A hneď od začiatku, od prvej schôdze nášho výboru v roku 2011. Pán generálny riaditeľ, chcete sa k tejto téme vyjadriť? merci, Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že situáciu ste správne opísali. Pokiaľ ide o viazané prostriedky, sme už mimo plafónu v tom opravnom rozpočte. Keďže ide o tie viazané prostriedky, sme na začiatku roka a komisia vychádza z tej hypotézy, keď máme ten naraz 2,11 tak eh, by sa to malo minúť, tieto fondy. Hovorím o platbách, opravuje sa pán rečník. A v tomto štádiu nemôžeme začať ťahať z tej či onakej rubriky a budeme uvažovať, že tam alebo tam sa to neminie, lebo nezabúdajme, že sme vo veľmi úspornom rozpočtovom kontexte, pretože e, nárast platieb sa obmedzil, a niektorí predrečníci už povedali, a vy ste to teraz pripomenuli, určite budú problémy s platbami, to je jasné, vzhľadom na to, že programy, ktoré boli spustené na začiatku tohto finančného rámca, tak už teraz dozreli a budú potrebné platby na tie programy. Preto sa komisia rozhodla predložiť žiadosť o navýšenie platieb aby sme mohli zaplatiť tie dodatočné záväzky a to je v tej výške 182 miliónov eur. Ako sa to tu jasne povedalo, postup niektorých delegácií v rade je iný a vychádzajú z tej diskusie, ktorú sme mali k rozpočtu roku 2011 a bolo by potrebné, aby sa táto otázka hlbšie prediskutovala medzi parlamentom a radou, skôr než rada príjme definitívne takéto stanovisko. Ja si myslím, e, tu budú skutočne ťažkosti s financovaním Fondu Solidarity. Ďakujem, pán generálny riaditeľ takže je to jasné. Ďalšia téma na zaujímavú konverzáciu medzi radou a parlamentom hneď na začiatku roka a buď budeme, nasie, budeme musieť nájsť platby, alebo budeme musieť vzývať boha dažďa tam, kde ho majú, v ktorých členských štátoch a tiež aj boha slnka. Pretože neskôr budeme musieť samozrejme aj mm, platiť v tých oblastiach, kde je sucho a potom aj boha ohňa. E, to býva často na juhu Európy, tam e, aj v lete k tomu došlo. Potom boha zeme, aby sme nemali zemetrasenia a tak ďalej a tak ďalej. A na to všetko potrebujeme aj stanovisko výboru regí. A pred očami máte harmonogram návrh správy. Oba návrhy by sa mali prijať 7. februára. Naše budúce stretnutie teda bude to 7. februára. Deadline na pozmeňujúce návrhy bude 16. Ešte to potvrdíme. Hlasovanie v rade by malo byť do konca februára. Aj to ešte bude treba upresniť a my by sme mali hlasovať 3. marca a v plene uvidíme. A budeme musieť postupovať tak, aby sme, a vlastne čo je zaujímavé na tejto téme, že sa čím skôr budeme musieť zradovenovať téme pladieb. Dobre, ďakujem. A teraz bod 9. Inge je tu? Si ochotná hovoriť o bode, o bode 9? Vynikajúce. Takže Inge je tu. A, a ešte sa aj usmieva, ako vždy. Dokonca je možné, že bude aj relatívne spokojná, čo je priam neoveriteľné. No a ja asi som optimista. Áno, áno. Možno sme veľmi e, optimistickí. Ďakujem k rozpočtovému mm, poriadku. Chcem mm, kolegov informovať o terajšom stave veci. Komisia pred e, Vianocami predložila nový návrh 2010-0815 e, a všetci Nemci sa musia e, smiať, pretože 0815 niečo v Nemčine znamená a e, ten e, zlučuje aj rekodifikáciu, aj e, Lisbon Track, ale nie je to sama rekodifikácia. Takže my sme tu našťastie presadili aj prosvedictvom vďaka generálneho riaditeľstva tento rozpočet, tak za to ďakujeme a vždy sme to chceli, aby sme mohli urobiť poriadnu revíziu rozpočtu tam, kde to považujeme za nutné. A mm, toto spojenie teraz prináša to, že máme nové číslovanie článkov, to znamená všetci mm, tí, mm, ktorí sa ukázali ako starí fanúšikovia rozpočtového poriadku a ktorí mali už predstavu, e, ju musia zmeniť, pretože je tu nové číslovanie a to je pre tých, e, ktorí mali 35B e, management v hlave, tak teraz je to už 56. Takže e, komisia zmenila polovicu z tých 200 článkov rozpočtového poriadku a toto je veľká reforma a my sami budeme musieť urobiť e, niekoľko zmien. A ja teda srdečne vyzývam každého kolegu, aby pracoval na tejto reforme, pretože e, táto reforma tiež ovplyvňuje ustanovenia špecifické prednotlivé odvetvia. Ehm, článok o spolupráci medzi rozpočtovou kontrolou a rozpočtovým e, výborom sme e, navrhli tak, aby e, to bolo pod gestiou rozpočtového výboru a preto keď budeme predstavovať túto správu, alebo budeme mať spoločné hlasovanie, tak budeme mať e, spoločné zasadnutie, ale ináč nie, pretože e, zvyšok, čo sa týka rozpočtového poriadku, budeme môcť robiť samostatne, takže e, ja sa vyslovím za to, aby sme to prebrali samostatne, aby sme mali menšie nároky na spoločné zasadnutia. Čo sa týka kalendára, ešte nie konečne, ale boli rozkovania s sekretariátom a e, v oblastiach, kde nastali otázky v tomto návrhu, e, ich budeme musieť ešte doriešiť a e, máme tiež spoluprácu medzi výborom pre rozpočet a pre rozpočtovú kontrolu a ktorý chce sa podielať, tak je vítaný a tiež máme friend package, takže my sme sami urobili konsolidovanú verziu Takže dôveruj, ale preveruj a e, my teda zistíme, čo sa tam zmenilo v porovnaní s predchádzajúcou verziou a tieto dokumenty môžete všetci dostať a tiež sme dostali dokument e, od komisie o otázkach, ktoré položila rada a tieto dokumenty sú tiež e, k dispozícii. sama som položila otázky k tomu a tento dokument je tiež k dispozícii vždy s otázkami a takže budem mať asi 1200 až 1300 strán a nehovorím to preto, aby som vás nastrašila, no preto, aby som celú vec e, komplexne posudila, aby sme mali potom definitívny kalendár a e, chcem, aby sme to e, rýchlo sa to zbavili, pretože si viem predstaviť, že by sme sa ináč každú jednu minútu a každý víkend mohli týmto zaberať, takže chcem, aby to bolo rýchlo za nami a Dúfala som, že to zvládneme do konca februára, ale teraz dúfam, že do konca marca. E, no, neberte ma za slovo, ja sa naozaj budem snažiť. Sú tu niektoré veci, ktoré e, sú e, zradné. Neformálna pracovná skupina už minulý rok a naposledy aj v Strasburgu zasadala a my sme poslednú schôdzu venovali transferom 23 a 24 a posledné 28b to sú rizika. Mm, potom minulý týždeň k shared management e, a k mm, dodatkom a mm, dopadkom a potom v ďalšom zasadnutí bude Delegate Legislation, v 5. schôzi zvyšok začneme a potom na 6. schôzi začneme zase od začiatku. A, e, Takže dúfam, že budem môcť e, tu nás sa zúčastniť toho a ja e, žiadam radu, aby e, začal s článkom 1 a aby až pri článku 696. A toto potešenie z čítania nebudem mať, pretože nikto to nebude so mnou čítať a preto budeme tematicky preberať sme sa rozhodli, že budeme tematicky preberať tie rozdiely. Nový návrh, ktorý prišiel jeden deň pred Vianocami, nám dáva pracovný podklad pre parlamentu a návrhy komisie už e, medzi tým e, dosiahli istú e, vyváženosť pozitívne, z časti sa uberajú správnym smerom a mm, komisia z vypočutia zúčastnených mnoho z tých dodatkov akceptovala a my budeme z toho vychádzať ako otázka degresivity. Už minulý rok to bolo degresívne a Komisia povedala, že po štvrtom eh, roke to má byť degresívne, ale tu sa môžeme zrieť eh, tej degresívnosti. A to bude teraz práca pre generál neriaditeľstva rozpočtu. Ja tu vidím eh, trend v tomto návrhu, aby sa stiahla, že sa stiahne komisia od zodpovednosti vyjednávať rozpočet pri nepriamom riadenie alebo indirect management komisia deleguje na členské štáty v téme indirect management a shared management v budúcnosti bude to delegovať bez toho, aby jej vlastná zodpovednosť bola jasná. A to povedal aj e, dvor auditorov. Komisia to deleguje na e, ďalšie organizácie, ako napríklad EIB. To musíme ešte prehlbiť a tam je potom otázka, že kde parlament bude zapojený do naplňania tejto politiky a keď sa jedná o EIB, tak pre nás to je potom preč a už mm, budeme vidieť iba mm, nablískané brožúry a výsledky a nebudeme môcť to v skutočnosti preveriť. A potom je tu otázka, ktorú si musíme položiť, a mm, to sú tie celé EIB, teda nižšie riziko, e, vyššie e, výnosy. Či tieto ciele e, sú v súvislosti e, či e, sedia s našimi cieľmi, alebo či chceme bojovať proti chudobe a tento boj proti chudobe potom nebude tak bonitný. A to musíme si prediskutovať, či chceme našu politiku takto naplniť. A potom u tolerovateľného rizika zodpovednosť pri plnení programu aj parlamentu a tu sme prijali za, tu ešte musíme prijať zásadné rozhodnutia. Čo sa týka pôsobnosti tohto výboru, tu si komisia nechala, vyžadovala viac autonómie pri naplnení rozpočtu a tiež vyžaduje lehoty od parlamentu na tri e, týždne e, pri prevodoch e, pod 5 miliónov eur a my tento návrh v e, pracovnej skupine e, zachováme tento systém, ale prach e, z 5 na 15 až 35 zvýšime. Pri tolerovateľnom riziku návrh komisie hovorí, že Európsky parlament má stanoviť prach musíme, e, musím povedať, že doteraz e, chybovosť bola prekročená. E, sám dvor auditorov uvádza, aká má byť chybovosť nad 2% je žlté, nad 5% červené alebo zelené, teda buď to bude len zelené alebo len červené. Preto my tu očakávame, že vypracujeme alternatívne návrhy. k eh, vyhláseniu o dôriadnosti, o, o prípustnosti som nič ešte nezistila. Teraz pri eh, článku 53 a budúcom článku 56 máme priamy a nepriamy management a tu na komisia sa snaží celé toto zjednodušiť a eh, podľa mňa to nie je zlé, keby sme vedeli, o čo to ide, ale aj to nové môžeme prijať a otázka je, že či e, nové či členské štáty sa tu môžu posudzovať rovnako ako medzinárodné organizácie. Neviem, ako to vidie rada, mne by nevadilo, e, že to necháme pri shared management e, z dôvodu terminologickej jasnosti. A tiež e, sa chceme pokúsiť, aby tento kontrolný systém, ktorý komisia na novo navrhla, sme prispôsobili na osobitosti členských štátov. Návrh ako e, má kontrolný systém e, zrovnoprávniť všetky fondy e, na polnospodárske fondy, teda v budúcnosti to má byť rovnaké pre všetky fondy, ktoré členské štáty budú akreditovať a budú sa kontrolovať zvonka. A zároveň musíme pozitívne prijať, že komisia dáva priestor pre osobitosti osobitostí členských štátoch pri nakladaní s týmito fondami a podľa mňa by sme mali e, tieto body dosiahnuť pri e, spoločnom manažmente a riadení, teda aby sme komisiu zapojili nejako do e, akreditácie platobných agentúr. Keď komisia sama akredituje platobné miesta, tak potom to bude dlho trvať, ale nemôžem povedať, že po dvoch rokoch komisia príde a povie, že to, čo ste vy urobili, nestačí a teraz my poprieme tie platby a budeme chcieť e, tie vyplatené peniaze naspäť, takže e, čím skôr by mala komisia sa vyjadriť, či je to v poriadku, alebo či to treba vylepšiť tam, či tam. A e, tento spätný systém stiahnutia platieb nikomu nepomôže. To je cieľom celého snaženia, aby sme tieto veci jasnejšie zadefinovali čo do zodpovednosti a potom musia byť opravy a spätné vyčerpanie prostriedkov bolo zapojené do toho. Ja mám ešte národné vyjadrenie a to je chyba, pretože je to konflikt, rada by o to mal naozaj záujem, ale musíme pridanú hodnotu pre celý kontrolný systém byť schopný preukázať a v tom návrhu, ktoré teraz na stole, nevidím žiadnu predanú hodnotu, no e, chyba tu e, vyhlásenie o tom, že e, je to žiaľ iba jedna platová agentúra, ktorá platí všetky fondy a musí ona podať vyhlásenie z istého hľadiska, nemôže to byť iba ako z papiera, ale auditovaný výkaz a mm, toto musí byť e, vybudované na základe národného výkazu. Ale keď mám povedať, že určite sú členské štáty, ktoré majú u nás v Nemecku ich je 17. Keď z týchto 17 výkazov mám robiť národný výkaz, alebo aj Španielsko, alebo Taliansko ich má viac, to by znamenalo, že toto, tento výkaz zhrneme s ďalšími výkazmi, ale tento výkaz musí byť tiež ďalej skontrolovaný, auditovaný, lebo tam mám ďalšie no, kontrolné systémy nad tým a potom už na to nemám žiadnu chuť. Teda musí naozaj byť na stole nejaká pridaná hodnota. A tu teraz ja nevidím. A počas ďalšej reformy dospiem k tomu, že budeme mať len jeden národný výkaz ja som tu nepostrehla žiadnu predná hodnotu teraz, tak nech mi ju niekto ukáže. Dôležité je, aby e, sme e, s rozpočtovým naredením urobili poriadok e, v rôznych sektoroch a mali sme sektorové naredenia a rozpočtové naredenia a tie boli v rozpore a ich množstvo spôsobuje to, že musíme neustále ich mať pod kontrolou, keď rozdielujeme prosvedky EU. A teraz sme hovorili o shared management a teraz budeme hovoriť o indirect management s ďalšími organizáciami, hlavne EIB. Komisia EIB OSN e, má rôzne návrhy. E, mali sme aj komunikáciu z UNDP. Skutočne natiska sa otázka, preto, e, prečo komisia či sa nesnaží sama spravovať prostriedky. Určite by to lepšie robila komisia ako nejaké kontrolné systémy, ktoré si my chceme navrhnúť pozmenici návrh práve týkajúce sa toho, že nechceme sa obmedzovať len na tie fondy, ktoré sú vytvorené komisiou pre riešenie určitých prírodných katastrof alebo pre humanitárne účely. Teda dôležité je aj zdôvodnenie zo strany e, komisie O EIB som už hovorila, o politických cieľoch, takže myslím si, že mm, treba mať na zreteli e, to, tento nepriame riadenie, pretože to ide v ruka v ruke z z e, podstatou veci, to znamená, komu natoľko dôverujeme že im dáme e, do ruky pravomoci o nakladaní s prostriedkami. No a musíme si uvedomiť, že e, e, v minulosti to často fungovalo tak, že agentúry vlastne mali aj pod palcom to plnenie rozpočtu, ako sa nakladalo s prostriedkami. Čo sa týka finančných nástrojov, to bolo 120B a C podľa pôvodného znenia. Ide o finančné nástroje, ktoré E, vlastne akýmsi e, generálnym e, splnomocnením sa to ošetrilo v rozpočte. No a my vieme, že týmto spôsobom sme temer na to nemali dosah. Si treba, treba si uvedomiť, že naši, našou úlohou je skutočne v Um, efektívne hospodáriť s peniazmi daňových poplatníkov EÚ. No a potom je tu otázka v súvislosti s EIB, e, práve v súvislosti s tými daňovými rajmi. E, príplatky E, myslím si, že e, tu sú e, viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré idú správnym spôsobom. Bolo by dobré vlastne zrušenie úrokov pri predfinancovaní. Komisia sama od seba v roku 2006, kedy boli navrhovaná určitá revízia, tak prišla s takýmto návrhom. Myslím si, že s tým e, bez pochyby možno súhlasiť. Napríklad jedna z hlavných, e, to bol jeden z hlavných takých problémov v oblasti e, výskumu. Toto je dobrý reformný krok. Myslím si, že aj v prípade práce mimovládnych organizácií. Tam skutočne je e, veľmi veľa e, e, dokumentácie, ktorú treba spracovať a je dôležité, aby sme dostali tie peniaze skôr k príjemcom. Mali sme včera komisárku pre výskum vo výbore Kokobu a v podstate e, tam sme preberali obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na, pro, na projekty, ktoré majú trvanie dlhšie ako 380 e, dní, čiže v podstate ide o, tam, o, o, o také, ktoré sú dlhšie ako rok, že sa dvojročným. Tam treba skutočne procesy zjednodušiť. E, potom je tu otázka DPH a, a, a ďalších takýchto e, poplatkov, dá sa povedať. Myslím si, že je veľmi, e, je veľmi e, dôležité dobre zvážiť tie kroky v prípade DPH. No a potom sú to nákladové strediská a potom sú to otázky personálnych nákladov. My vieme, že počas ostatných dvoch, troch rokov tam skutočne tkvelo veľa problémov. Treba si uvedomiť, že sa, rozpočet má sa samostatnú časť výskum. No a chcem sa vyhnúť tomu, aby sme, e, e, síce my sa tu lopotili s určitým zjednodušením, a potom to e, skutočne nie je zohľadnené. Napríklad vo výbore ITRE sa nevenuje tomu dostatočná pozornosť vieme, že v prípade CNAS 14 miliónov sa muselo e, vrátiť. Máme teda zlé skúsenosti a je dôležité postupovať tak, aby všetci sa s tým mohli stotožniť. Posledná téma je delegovaná legislatíve. 290, článok 290 zmluví parlament e, sa v zásade sám musí nejako e, sám seba regulovať a E, tak je to konštatované v článku 290. To sú generálne, e, generálne splnomocnenia. Tak sa to robilo v minulosti. No a myslím si, že po, hlavné kroky majú byť realizované predtým, než sa uzavrie zmluva a po uzatvorení zmluvy skutočne len drobnosti. Takže som toho názoru, že e, mali by sme ťažiť z prínosov e, Lisabonskej zmluvy. E, toľko som teda chcela odprezentovať k tejto téme. Ďakujem. Merci, Ďakujem pani spravodajkyňa za túto veľmi jasnú prezentáciu. Obdivujeme vás všetci. Vy sama o sebe, vy ste špecializovaný výbor. a sme šťastní, že vám pomáhame v tejto práci. A teší ma, že nový návrh Európskej komisie ide tým smerom, ako ste vy navrhli a že to poriešite v rozumných dátumoch. Najprv pán Gajer o slovo. Ďakujem, pán predseda. Nebojte sa, kolegovia, ja budem rozhodne kratší ako kolegyňa Gresle ale predsa mi len nedá uviesť niekoľko poznámok. V našej politickej skupini e, sme si vytýčili tri body v rámci reformy e, rozpočtovej politiky. Chceme zjednodušiť veci, e, o tom hovorila aj kolegyňa Gresle. To môžeme podporiť, čo uviedla. Ďalej musíme predovšetkým sa snažiť komplikovanosť e, zjednodušiť. E, e, tie ustanovenia a regulačné mechanizmy sú veľmi komplikované myslím si, že tie, máme tie sektorové nariadenia, ktoré často kolidujú s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na konštrukciu rozpočtu a, a čo sa týka eh, eh, severo, eh, sever, Severného Porenia Vespálska, Sám mám svoje skúsenosti e, s tým rozpočtovaním, e, pretože vždy je to voľba medzi e, tým, ktoré pravidlo porušíte, či európske alebo národné. No a jednoducho sú tu určité kontroverzné úpravy a zväčša to bremeno tej kontradikcie znáša konečný príjemca. Keď sa zamyslíme nad, tým, e, nad tými e, rôznymi projektami a pritom máme na zreteli e, vlastne ten, ten milník roka 2014, ale vieme veľmi dobre, že s trpkosťou mnohí koneční príjemcovia si povedia, že po tej skúsenosti, ktorú mali s prostriedkami z EO, už nikdy sa nechcú o ne uchádzať, že radšej sa obrátia na venku No a Ehm, je tu teda veľa, eh, veľa kontradikcií a mnohí vnímajú eh, tu, eh, tie ustanovenia ako komplikované, protichodné. Čiže vlastne ten druhý prvok, na ktorom trváme, je, aby sa to zjednodušilo. No a tretia vec je tá otázka dobrej správy a riadenia. To znamená tie protirečivé sektorové nariadenia, ktoré potom pretriasávame na parlamentných výboroch. tak s tým treba niečo robiť. Čo sa týka tolerovateľného e, e, rizika, tolerovateľnej chybovosti, no nad tým sa treba zamyslieť. E, v Lisabonskej zmluve je zakotvené, že musíme k tomu zaujať stanovisko, musíme zadefinovať, čo je to tolerovateľné riziko. No a samozrejme to si vyžiada určitú rozsiahlú diskusiu a doposiaľ, čo bolo k tomu povedané, bolo len málo presvedčivé. E, prečítal som si pekne vypracované dokumenty, ide tam o, o, o úžitok kontrol, o opodstatnené náklady kontrol, 30 e, tisíc eur, 30 e, tisíc eur stojí audit a ten odhalí vlastne ako nedostatok E, položku vo výške 30 eur. Takže myslíme si, že e, to sú veci, ktoré, e, ktoré stoja za zváženia. Musíme si ako si stanoviť, aké si percentuálne pásmo, aké si rozpotie máme zadefinovanú chybovosť, máme zadefinované tolerovateľné riziko Myslím si, že to sú otázky, ktoré si vyžiadajú ešte ďalšiu diskusiu e, a e, kontrolory vo finančnom systéme by mali byť schopné e, vlastne identifikovať, v ktorých oblastiach je riziko vyššie, kde je nižšie, ale to skôr vnímam ako určitý, určité princípy riadenia, než nejaká koncepcia, ktorou by sme sa mali E, zaoberať. No, čo sa týka e, národného vyhlásenia, tých e, vyhlásenia dobrého hospodárenia, riadenia správy, som za to. Myslím si, že aj keď vlastne rokovanie o tejto veci bolo veľmi napäté, myslím si, že to stojí za to. Súhlasím s pani Gresle e, v tom, že určite, určite je to komplikovanejšie v takých štátoch, ako sme my, e, vzhľadom na to štátne usporiadanie oproti iným štátom. Vieme, že 80 e, peňazí je vlastne spravovaných členskými štátmi, no a v podstate ide o to, koľko chýb môže nastať a vieme, že dôvody e, e, e, týchto chýb sú rozmanité od, od akejsi neobezretnej po, po, politiky šlendriánstva až po určité systémové chyby. No a domnievam sa, že treba v tejto veci pokročiť. Asi sa to nestane e, v prípade rozpočtu 2012. Ja sa považujem za dosť mladého, snad sa toho ešte dožijem. No a No neviem, aký zmysel má dostať nejaký, nejaký dokument z národnej úrovni, ktorý je s osvedčením e, e, nejakého účtovného zboru, ktorý je certifikovaný na národnej úrovni, kde mi vlastne minister predostiera určité skutočnosti. To nepotrebujem. Ďakujem ako posledný pán Mulder. Ďakujem. E, pán predseda, ja sa chcem poďakovať Ingeborg Gresle za e, e, spôsob a formu jej návrhov. A ja by som sa chcel vyjadriť k týmto národným vyhláseniam a výkazom. Ja si myslím, že naďalej musíme na tom trvať. Poprvé Európsky účtovný dvor a mnohé národné eh, NKU eh, sú toho názoru, že je to potrebné a podrahé v medziinštitucionálnej dohode sme špecificky a konkrétne sa dohodli s radou, že takéto niečo bude eh, produkované medziinštitucionálnej dohode sú síce veci, ktoré často neboli splnené, ale myslím si, že e, e, e, rada sa vyhla svojej povinnosti a to by sme si nemali nechať. Vo federálnych štátoch Španielsko, Belgicko, Rakúsko, Nemecko, tam je to veľmi komplikované, to nespochybujem, ale v medziinstitucionálnej dohode je uvedené, že to treba vypracovať na príslušnej politickej úrovni. Takže nemáme nič proti tomu, tomu, ak to vyhlásenie príde od e, ministra financí. Mm, nám je jedno, či je on je za Bavorsko alebo za Katalónsko. Ide o to, aby skutočne on konkrétne bol osoba za to zodpovedná. Eh, uvedomujeme si, že eh, eh, v členskom štáte politicky zodpovedná osoba podá vyhlásenie a prehlásenie. A to by malo byť teda pravdivé. Pokiaľ tak nie je, tak je to skutočne tak ide to, tak povediať, na triko toho tvorcu. Takže som za tie národné vyhlásenia. Ďakujem. Ak dovolíte, ukončili by sme tú, túto výmenu názorov. Len veľmi stručný komentár poprosím ťa, pretože potom chcem ísť na bod pána Godmanisa, tam budeme aj hlasovať. No Inge, stručne. Jens, was wir wirklich bräuchten, ist ein eigenes... Skutočne, čo potrebujeme, je e, e, európske rozpočtové e, právo e, a teda e, európske rozpočtové zákony, ktoré majú takúto silu No a e, myslím si, že nikde tak nepokročila európska integrácia v takej miere ako v oblasti peňazí. A preto tá moja požiadavka je opodstatnená. No a čo sa týka toho národného vyhlásenia, fungovalo to tak, e, že tie e, výkazy tie výkazy existovali, boli tam aj tvrdili, že všetko je v poriadku, avšak keď to bolo predmetom auditorského e, dvora, e, tak e, viac ako tretina čísiel bola spochybnená, ak nie je priam označená za nesprávne. No a myslím si, že keby sme aspoň prinútili tých, ktorí podávajú tie výkazy, aby vysvetlili, v čom kvejú problémy. na národnej úrovni e, vlastne fungujú tie národné účtovné dvory alebo teda e, najvyššie kontrolné e, úrady, ktoré sú veľmi citlivo vlastne reagujú na akékoľvek výtky a je dôležité, aby sa toto zmenilo, aby skutočne tam bola nejaká komunikácia s Európskym účtovným dvorom. Ďakujem. Très bien, merci beaucoup. Je crois... Výborne, ďakujem pekne. Myslím, že sme v obsahu tohto návrhu mohli urobiť pokrok aj v odporúčaniach zo všetkých strán. Ďakujem spravodajkyni a dnešné stretnutie ukončíme bodom pána Godmanisa. Pán spravodajca Mali by ste predstaviť body 13 a 14 vaše dve správy, aj pozmenujúce návrhy, aby sme mali výmenu názorov a hneď potom budeme hlasovať. Budeme o týchto správach hlasovať. Sú síce dôležité, nie je tam veľa pozmenujúcich návrhov. Chcel by som odhlasovať teraz, lebo zajtra tu pán Godmanis nebude môcť prísť. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Nechcem byť nudný pretože e, e, všetky čísla sú napísané e, v spise číslo 13 a jediné, čo chcem povedať, čo je za tými tabuľkami. Nebudem hovoriť o iných štátoch, ale pokúsim sa analyzovať môj štát. Problém, prečo plnenie nie je dobré v niektorých štátoch, je taký, že sú tam podprogramy vo fondoch keď si napríklad zoberiete regionálny fond, konvergencia, tak sú tu e, dva podprogramy. Jeden je podprogram inovácia a podnikateľstvo a e, to sa plne viac menej dvakrát lepšie ako ten druhý. Ten druhý podprogram je infraštruktúra spojená s podnikateľstvom a inováciou. A žiaľ, toto platí aj pre sociálny fond, pretože soft fond a sociálny fond e, pod programoch je, že to sú ľudské zdroje a zamestnanosť. A potom je to druhý podprogram a to je infraštruktúra spojená so zamestnaním a s ľudskými zdrojmi. A v Lotisku, ako som zistil, je to dvakrát horšie plnenie toho druhého podprogramu. Ja by som sa mohol domňovať, že je to že to platí pre väčšinu štátov, ktoré sú tu. Dôvod je spolufinancovanie z bankovníctva, pretože banky teraz nie veľmi radi dávajú spolufinancovanie konečným príjemcom prostriedkov, pretože tie projekty pre infraštruktúru sú dlhšie a trošku aj nákladnejšie a preto e, tie meké požičky sa plnia veľmi pekne. Napríklad zoberete e, ľudí a prekvalifikujete nezamestnaných ľudí a ste spokojní jeden, druhýkrát, tretíkrát a do nekonečna ich e, preškoľujete a plníte tým program, ale keď chcete e, urobiť niečo, čo musí vytvoriť pracovné miesto alebo služby, tak to už je iná vec. To je číslo 1. Po druhé, chcem vás upozorniť na jednu vec, že na začiatku e, tejto skúze som spovedal, čo je náš cieľ. Cieľ je vážny plus 17% pre regionálny fond, v roku absorpcia a pre sociálny fond a plus 11% pre kohéziu. Keď odpočítame v tomto spise posledný stĺpec 1. január 2011 od 1. januára 2010, tak uvidíte, čo sme plnili minulý rok. V regionálnom fonde to bolo 10%, takže potrebujeme tento rok zlepšiť ešte 7%. To je vážne, to je e, dvakrát lepšie. Keď sa pozrieme v koheznom fonde, tam to nie je také ľahké, bolo to 8% a potrebujeme pridať 3% absorpciu na plnenie plánu a keď sa pozrieme do sociálneho fondu, je to len 9% plnenie a musíme to zlepšiť 8%, takže je to dvojnásobok. Teda toto je vážna vec. Ja som e, náhradný člen regionálneho výboru a vždy sa snažím e, dať tieto materiály ľuďom, ale jedna vec mi nie je jasná, že oni sa o tom moc nestarajú, ani predsedníctvo povedia, no dobre, taký je život, keď vidia tie čísla. Potom som sa stretol s pánom Harmom a dal som mu tieto čísla a on mi dáva tie údaje za každý deň. Majú to e, ku koncu januáru a po roku som si to vypočítal, nie je to vysoké na... Nakoniec tie čísla sú rovnaké a s tým som spokojný. Otázka je, že keď e, sa pozriete mm, pozorne, tak komisia e, má také zásady, že nebudú obviňovať ani pranierovať nikoho a mm, toto som ja postrehol, keď som to písal, ale nakoniec si pozrite a vypočítate si matematicky, že ktoré štáty sú úplne zlé a e, sú zaseknuté a ja ich ne, spomínam, ale môžete si vypočítať 1, rok, 1% za rok, absorpcia plus 1%, plus 4%. Je to úplne pod úrovňou výsledkom minulého roku a nikdy nesplnia tohtoročné plány, ak nebudú urobiť niečo výnimočné. Z toho dôvodu moje pokusy položiť túto otázku na regionálnom e, výbore neboli vôbec e, prijaté, pretože ja som náhradný člen, tak e, komu na tom záleží. Ale nakoniec my budeme mm, obviňovaní z rozpočtu, ktorý sa neplní. To, e, preto ja navrhujem, aby sa naši predsedovia stretli s predsedníctvom výboru pre regióny, pre regionálny rozvoj a aby si tie čísla prepočítali. A ďalej e, som to hovoril pánovi zo osobitného výboru, ktorý sledoval, ako sa to mm, plní a myslím, že treba si na to sadnúť, lebo aspoň raz za rok e, si treba tie čísla posúdiť, pretože v výbore regionálnom hovoria o novej koheznej politike. To je pekné, keď bude nová investičná dohoda a dohoda o rozvoji, ktorú e, tento štát podpíše s komisiou a potom poskytnú finančnú pomoc a to e, nám nehovorí nič o účinnosti. A chcem ešte vás upozorniť že keď sa pozriete na tie posledné dva stĺpci vo všetkých troch fondov, fondoch, som trošku nervózny, keď je tam veľký narast v niektorých štátoch, pretože to znamená, že oni zbierajú, zozbierajú e, tie papiere a potom tlačia na komisiu a za dva mesiace nemajú často preveriť a nakoniec oni splnia finančný plán, ale nakoniec to je otázka o kvalite. A to je nie je moc dobré, keď e, to príde neskôr, keď sa pozrieme na to neúspešné vyšetrovanie vo Financial Times, pretože to môže prilákať pozornosť. Tak ja si rád vypočujem tie názory na synergiu a tak ďalej, ale situácia je dosť vážna, pretože keď sa pozrieme na program rozvoja vidieka a e ADF program, tak oni na jednej strane sa plnia, na druhej nie a presúvajú sa z jednej strany do druhej a nakoniec to nie je také ľahké, aký je rozdiel, či je to regionálny, regionálne rozdiely alebo rozvoj vidieka. To je úplne iné riadenie, pretože napríklad v mojom štáte, keď sa pozrieme na regionálny fond, ten sa plní k 1. januáru priemerne na 22%. Neviem, ako sa plní v celom EÚ mm, program rozvoja vidieka, ale v mojom štáte je to 13%, to je trošku lepšie, ale keď sa pozorne pozriem donútra, je tam veľa dobrých programov, napríklad predčasný dôchodok, na to je osobitný program, potom môžete mať aj nejaké programy za poradenstvo a keď sa pozrite bližšie do toho v infraštruktúre napríklad e, s dverom a s pridanou hodnotou je plnenie 3 až 5 to je plnenie, takže e, Zdá sa, že to je pekné, ale keď sa pozrite hlbšie do toho, tak je to zlé. Snažil som sa naplánovať veľké zasadnutie v hemicykle o poľnohospodárstve. Oni hovoria, že No to treba rovnako peniaze alebo viac a oni mm, od zoberú tie peniaze a e, vyrovnajú ich tie platby a rozdiel je 6 a 7 násobný. Grécko dostáva 6-7 krát viac ako my. A nakoniec, prepáčte, že som sa tak rozcítil, zvyčajne žiadam predsedníctvo, aby ma počúvali, lebo som náhradný člen a vždy sa im snažím e, dať tie papiere a povedia, že ďakujeme a ja hovorím, no mohli by sme ich začať analyzovať v výbore. Je to regionálny výbor, nie náš e, my E, zistíme, koľko peniazy sa poskytuje a aké je plnenie, ale keď sa do toho dostaneme hlbšie, tak potom je to problém. Niektoré štáty. To je všetko. Ja vás žiadam, aby ste podporili toto stanovisko. Nemá to nič s týmto návrhom, ja som spokojný a mohli by sme tiež e, na tom sa zhodnúť. Merci, mon cher collègue. C'est un excellent... Ďakujem, milý kolega. Je to vynikajúca práca. Vynikajúca práca. A nielen navrhnem predsedníčke výboru Regi, aby sme sa stretli a aby sme videli, aké budú politické dôsledky, ktoré vyvedie, alebo závery, ktoré vyvedie výbor Regi z tohto. Potrebujeme priamy kontakt a ja to beriem na seba, ten váš návrh, urobím to, ale je potrebné, aby náš spravodajca, on tu nie je, ale bude informovaný a povieme to pani Balcany, aby vo svojich návrhoch na rozpor 2012 to zachytila rovnako ako predsednička výboru ŠUR. Všetci veľmi pozorne počúvali to, čo ste hovorili. Čím je menej disponibilných finančných prostriedkov, Treba ich lepšie využívať, o to lepšie. A pridelovať finančné prostriedky na politiky, kde si uvedomíme, že v mnohých krajinách sa neplní ten rozpočet, že sa nevyužijú, tak to je minianie politické, rozpočtové a tak ďalej. A na to musíme dávať veľký pozor. A ja rovnako, ako by som bol prekvapený v mojej vlastnej krajine, keď som porovnal plnenie rozpočtu regionálnej politiky pre vidiecké oblasti a druhý pilier spoločnej plnohospodárskej politiky. Donedávna, ešte pred niekoľkými mesiacmi, to boli rôzne administratívy, aj rozdielne ministerstva, aj rozdielne postupy, aj potrebovanie a plnenie týchto prostriedkov bolo. Dokonca boli aj protirečenia v týchto projektoch, ktoré boli takto financované pre tie isté regióny a chceli sme to vylepšiť a celú, celý postup sme dali do kompetencií jedného ministra. Tak uvidíme, či to bude fungovať lepšie. A teraz navrhujem výnimočne, aby sme hlasovali o týchto dvoch správach je to správa o aplikácii koheznej politiky a o synergii a zvýšenia účinnosti medzi regionálnym fondom a ostatnými štrukturálnymi fondami. K tej prvej správe máme dva ústne pozmeňujúce návrhy. 1.1 Opravuje sa pán predseda. Tak jedno pozmeňujúci návrh a dva ústne. Áno, je to tak. Pán spravodajca, chcete predložiť tie ústne uviezť? Nie, netreba? Áno, nie. Tak nech sa páči. Ide o aktualizáciu čísel, tie ústne pozmeňujúce návrhy. Je to tak? Áno? Dobre. Výborne. Takže nikto nemá otázky. Môžeme blokovo hlasovať o tých troch pozmeňujúcich tie dva ústne a jeden písomný? Nikto nie je proti tomu. Kto je za tie tri pozmeňujúce návrhy blokovo? Ďakujem. Kto je proti? Držali sa jednomyselne. Vy ste skutočne hrdina. K ďalšej správe tam nie sú pozmenujúce návrhy, takže hlasujeme. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? A predsa len jeden proti, zdržali sa, jeden sa zdržal. No, to už nie je také dobré, ale máte 19 za pol z 20 bodov. Gratulujem spravodajcovi. Rozhodli sme sa, že na zajtra preložíme bod o politike nehnuteľnosti, pretože pán Sullivan chce byť prítomný. Takže a zajtra do obeda budeme mať na to viacej času, áno? Je to veľmi dôležitý bod a kompetentný riaditeľ, ktorý je v kontakte s vami a ktorý veľmi oceňuje vašu, vašu prácu, si želá odpovedať na otázky. Takže by som teraz skončil na 5 minút. E, v sále ostanú koordinátori a využijeme ešte pol hodinu tlmočníkov. Ja im za to ďakujem.